reading will take long. Hello. Good afternoon to everybody. Let's get... Dobrý deň, dobré popoludnie prajeme všetkým. Môžeme sa teda pustiť do práce. Istotne ste už dostali program. Ak teda nie sú žiadne pripomienky, považujem túto, tento program za prijatý. A teraz sa dostaneme k druhému bodu. Druhým bodom to sú oznámenia predsedu. Takže Budeme teraz musieť prečítať niektoré oznámenia, ale je to potrebné. Výbor EKON dostal 4 návrhy. o ide depozície Európskeho parlamentu, bolo to prijaté v apríli 16. a ide tu uznesenie, ktoré mení uznesenia Európskej banky 193 z roku 2010 Takisto EIOPA nariadenie 1094 z roku 2010, ESMA nariadenie 1095 z roku 2010, MIFIR nariadenie 600 2014, benchmarky nariadenie 2016 1011, transfery fondov nariadenie 2015 847. A potom smernica, ktorá pozmenuje nasledovné smernice MIFI 2, smernica 2014-65 EU, Solvency 2, smernica 2009-138 EC a EMLD, smernica z roku 2015 849 a potom ešte nariadenie, ktoré pozmenia ESRB nariadenie postup 2017 023 20 od tieto návrhy dostali k dispozícii členovia Ekonu piatok 18. vo všetkých jazykových verziách v súlade s pravidlom 241 rokovacieho poriadku za neprítomnosti výhrad zo strany členov výboru. Toto korigenda budú predložené parlamentu, budú oznámené v novembri na prvom pléne a budú považované za prijaté, ak to nebudú požiadavky zo strany politických skupín alebo členov aby sa teda dosiahol ten najnižší prach 38 členov a potom sa bude o nich hlasovať. Takže druhé oznámenie, to sa týka podávania správ ohľadne trialógov. Tie začali minulý týždeň, to znamená pred dvomi týždňami. To sú crowdfundingové zložky trialóg z roku 2019 po Potom, čo tu máme, eh, čo sa konal prvý trialog v Štrasburgu, bol tam zastúpený parlament aj rada, prezentovali sa tam pozície. Prvý trialog zdôrazňoval určité kľúčové rozdiely medzi jednotlivými pozíciami, vrátane mieru harmonizácie európskeho režimu pre služby poskytovateľov crowdfundingu, Záber tohto návrhu bude dôležitou témou diskusie na nabudúcom trialógu. Je to naplánované na november 6. Teraz tento trialóg sa teda týka udržateľných investícií. Konalo sa to v stredu 23. oktobra po prijatí na spoločnom zasadnutí výboru Ekona Envy. Bolo tu rozhodnutie, že sa pôjde do internacionálnych rokovaní 21. októbra. Rada prezentovala prvé hlavné prvky všeobecného prístupu odsúhlaseného koreperom 25. septembra. Parlament prezentoval hlavné prvky pozície, ktoré boli prijaté na prvom čítaní. Po prezentáciách a výmene názorov, ktoré sa konali, komisia bola požiadaná, aby poskytla dodatočné informácie o prepojeniach medzi tak, návrhu taxonómie a nedávno prijatých eh, nariadení, tzv. disclosure regulation. Rokovacie strany sa dohodli na mandáte pre technické práce a na trialógu, ktorý sa bude konať 20. a 27. novembra a 3. decembra. Ďalejšie oznámenie to sa týka určitého sumáru rozhodnutí, ktoré sa teda konali na poslednom zasadnutí koordinátorov 11. septembra 2019, pokračovalo to 16. septembra a 2. októbra. Prvé sa teda týka nominácií. Ide tu takisto absolutória. A druhý bod, nedokončená práca, lehoty, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy, dohodlo sa, že pozmeňujúce návrhy buď vlastne prešli do ďalšieho obdobia a budú predložené ešte raz. Analogicky to isté sa týka aj navrhovaných správ, ktoré boli predtým predložené. Fiškálny kompakt bolo odsúhlasené, že toto by sa malo presunúť. Reformný podporný program Európskej investičnej stabiličná funkcia bolo odsúhlasené, že budeme mať existujúci tím spravodajcov a teňových spravodajcov. Takisto sa dohodlo, že práca začne s novým navrhovanou správou, berúť do úvohy, že spoluspravodajcov a už nie sú členmi Európskeho parlamentu. Tretí bod, vypočutia dezignovaných komisárov. Koordinátori podporili e, tie dotazníky ohľadne Vestagerovej, Dombrovskej a Gentilónyho. Pracovné skupiny, rozhodli sme, že budeme pokračovať s pracovnou skupinou o bankách, takisto s ďalšími skupinami, na to, aby sa, až sa zriadia nové pracovné skupiny o predstup, o krajinách, ktoré majú vstúpiť do eurozóny. Rozhodlo sa, že sa nebude pokračovať s stálym týmom IFRS. Takisto sa dohodlo, že sa požiada povolenie o zriadanie podvýboru ohľadne daňových záležitostí v rámci výboru EKON. Piatý boj, expertízny program pre EKON výbor. Nasledovné návrhy ohľadne briefingov boli prijaté zelené hospodárstvo, virtuálne meny, fintech a AI, finančné služby, kredit ratingové agentúry, monetárne politiky EMU, banková únia a takisto boj proti praniu špinavých peňazí. Detailný sumár týchto návrhov bude zaslaný koordinátor zo strany politického oddelenia A, potom čo špecifické návrhy budú predložené koordinátorom na ich schválenie. Šiestý bod schváľovacie postupy Európske štatistické poradné, poradný výbor Esa skupiny boli požiadané, aby zaslali písané návrhy eh, ohľadne expertov, ktorý bude ustanovaný zo strany parlamentu. Siedmy bod kontrol delegovaných aktov a implementačných opatrení. Máme tu updatované ekon bolo to schválené. Takisto sa uzhodlo, že sa zorganizuje E, kontrolné zasadnutie ohľadne PEPP. E Takisto verejné vypočutia do júna 2020 zatiaľ žiadne nežiadame. 9. bod, pokiaľ ide o misie za rok 2020, nasledovne boli odsúhlasené. Návšteva Európskej centrálnej banky v Štrasburský pondelok v prvom štvrť roku, 12 členov. Navštívi sa aj Bazilej, pondelok na jar 2020 12 členov Paríž, EBA alebo OECD, Francúzsko 6 až 7 apríl 2027 poslancov plus predseda Berlín 18. 19. maj 6 členov Washington USA 2023 júl 2027 členov Londýn 21-24 september 2027 poslancov IMF, e, výročné zasadnutie Washington 15. a 17. oktobra 2027 poslancov a ešte Lisabon, Portugalsku 4. 5. november 2026 členovia. Pridelenie sedačiek alebo poradia bude prediskutované na úrovni relevantných orgánov. Teraz petície, usmernenia ekonu, aktualizované usmernenia boli podporené. Sieť petícií koordinátori boli požiadaní, aby navrhli mena, pokiaľ ide o plných, a náhradní, plných členov, plnoprávnych členov a náhradníkov. E, vypočutie FATKA. Odsúhlasilo sa, že ekon by mal byť začlený do organizácie verejného vypočutia zo strany PETI. 11. bod. Mainstreamingová sieť rodová. Koordinátori boli požiadaní, aby navrhli mená, pokiaľ ide o plnoprávnych členov a náhradníkov, pokiaľ ide o Gender Mainstreaming Network do oktobra 25. Ďalší bod technické zasadnutia v kontexte trialogov. Aktualizované ekon usmernenia boli podporené po požiadavke zo strany koordinátora za EKR bolo odsúhlasené, že jeden asistent alebo poradca môže navštíviť technické zasadnutia v kontexte tých zložiek týkajúcich sa crowdfundingu ako pozorovateľ. 13. a posledný bod. Pokiaľ ide o uznesenie BEPS, koordinátori podporili požiadavku, ktorú vznieslo SND, že tu bude uznesenie EKON ohľadne BEPS 2.0 ohľadne digitálneho zdaňovania. Koordinátori potvrdili organizáciu otvoreného zasadnutia koordinátorov s finančným a ekonomickým výborom čínskeho NPC 6. E, a 5. novembra, to je teda dnes. Takisto sa odsúhlasilo, že sekretariat by mal e, spolu s koordinátormi pripraviť e, okrúhly stôl, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa otázok, ktoré boli nastolené v rámci ekonu a pokiaľ ide o návrh na uznesenie z roku 2019, vrátanie teda CAMEX uznesenia. Koordinátori potom budú hodnotiť odpovede, ktoré boli poskytnuté zo strany komisie. Takže toto sú teda všetky tie oznámenia. Ďalší bod na program je teda schválenie zápisníc 22. júla, 4. 5. septembra, 16. septembra, 23. 24. septembra, 2. oktobra, 7. oktobra, ak teda nie sú žiadne pripomienky, tak to môžeme považovať za schválené. A teraz sa teda už dostávame. E, chcela by som teda privítať našich hostov. Máme tu pozvaných našich vážnych, vážených hostí, aby nás informovali o práci z minulého roku, všetkým pokiaľ ide o vašu prácu, pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými legislátormi. Takisto nás zaujíma, že aké sú vaše priority v rámci najbližších 12 mesiacov. Takže pán Bernardino takisto nás bude informovať za rotujúce predsedníctvo e, troch SSA a takisto bude aj vysvetľovať, ako zamýšľa vykonávať funkciu ako druhý podpredseda ESRB, ako je to požadované zo strany nariadenia o ESRB. E Máme tu písané vyjadrenia týchto úradov a aktivitách za ostatný rok. Toto dostanú k dispozícii poslanci. Každý predseda bude mať možnosť vyjadriť sa návod. Pán Bernardina dostane 10 minút, aby teda mal možnosť vyjadriť sa ako predseda spoločného výboru ESA a druhý podpredseda v rámci ESRB, pán Kampa a pán Mažer budú mať 5 minút. Po týchto úvodných slovách to bude výmena názorov s členmi výboru. Takže, výbore, nech sa páči, pán Bernardino, máte teraz slovo. Ďakujem pekne. Vážení poslanci, poslanky, ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že môžem e, sa tu vyjadriť ako predseda tohto spoločného výboru. Chcel by som vám zablahoželať všetkým za to, ako ste boli zvolení a znovu ustanovení do tohto výboru a vám, vážená pani predsednička, za to, že ste predsedkyňou výboru bola zvolená. Tieto treba povedať, že vždy sme tu mali podporu zo strany Európskeho parlamentu, predovšetkým pokiaľ ide o výbor ECON a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Teraz by som poukázal na dôležité výdobytky, ktoré sa udiali za posledný rok a takisto by som chcel zdôrazniť prácu, ktorú spolu robíme v rámci týchto troch ESA. Chcel by som začať našou dôležitou prácou, pokiaľ ide o monitoring risk. Spoločný výbor je centrálny bod, pokiaľ ide o koordináciu týchto troch orgánov, pokiaľ ide o stiahnutie sa e, Spojeného kráľovstva Treba si uvedomiť, že tento dopad, ktorý tu budeme mať, pokiaľ ide o dohľad e, v spolupráci s orgánmi Spojeného kráľovstva, to bolo predmetom nášho záujmu. Takisto v prípade Brexitu e, hodnotíme jednotlivé rizika a spoločný výbor a príjma možné politiky, pokiaľ ide o relokáciu a zdôrazňujú sa tu e, možné plánovania, pokiaľ ide o finančné inštitúcie. Pokiaľ ide o súčasné hospodárske prostredie, pokiaľ ide e, o tieto scenáre, ktoré máme, zdôraznili sa tu viaceré rizika, ktoré sa týkajú spotrebiteľov. Tak sú zdôraznené ďalšie rizika, ktoré sa týkajú tohto prostredia, pokiaľ ide o určité rizikové prémie, ako aj pokiaľ ide o úlohu finančných systémov, ktoré tieto môžu zohrávať v rámci tohto udržateľného hospodárstva, pokiaľ ide o navrhované kroky, ktoré treba urobiť. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, tieto sa e, tieto boli prioritami nášho výboru. Od zavedenia tohto kľúčového dokumentu KID v roku 2018 ESA sa zaviazalo, že bude e, efektívne implementovať tieto pravidla. Do roku 2019 sme zverejnili dodatočné otázky a odpovede, ako aj ďalšie vyjadrenia. Tí, ktorí boli znovu zvolení, si istotne pamätajú, že sme hovorili o týchto dôležitých témach na kontrolných vypočutiach v tomto výbore 20. februára tohto roku. Na týchto vypočutiach sme zobrali do úvahy tie obavy, ktoré tu boli na strane zo strany zúčastnených stran, pokiaľ ide niektoré aspekty súčasných pravidiel a takisto sme vyjadrili za, zámer, že budeme revidovať delegované uznesenie, delegované nariadenie. Teším sa, že môžem povedať, že sú tu určité zmeny, ktoré sa týkajú výkonnosti scenárov, ako aj pokiaľ ide o ďalšie produkty. Budeme pracovať na zlepšovaní našich návrhov, predovšetkým vzhľadom na ten feedback zo strany respondentov tých konzultačných procesov, na ktorých sme pracovali v spolupráci s komisiou. Myslíme si, že naše návrhy zabezpečujú základ pre vytvorenie ďalších krokov, pokiaľ dosahovanie cieľov tohto nariadenia, berúc do úvahy, že chceme dať spotrebiteľom lepšie možnosti pochopenia informácií a že bude lepšie fungovať KID, pokiaľ ide jednotlivé investičné produkty, vrátane UCITS. Toto sa týka posilnenia spoločnosti spotrebiteľov, pokiaľ je porovnávanie jednotlivých investičných produktov. Ďalej, v roku, eh, júli 2019 spoločný výbor zverejnil spoločnú správu ohľadne cezhraničného do cezhraničnej kontroly pokiaľ o retailové finančné služby. Táto správa apeluje na potrebu väčšej jasnosti pokiaľ aktivity týkajúce sa digitálnych prostriedkov eh, a berúc do úvahy takisto identifikované princípy v spolupráci, to by mal byť základ pre novú legislatívu alebo možné pozmeňujúce návrhy v súčasnej legislatíve ehm, mali sme tu akčný plán komisie, nový regulačný, e, nový regulačný dokument v rámci finanč, sektora finančných služieb, tam sú stanovené tam sú stanovené, ako by účastníci finančných služieb a poradcovia mali integrovať prostredie a sociálnu správu, ako aj ochranu rizik. Toto nariadenie má posilniť ochranu spotrebiteľa tým, že sa zlepší ESG. E ESA dostala možnosť dať k dispozícii 6 technických štandardov ohľadne úrovne produktov a miery výrobkov. Takisto je dôležité, aby sa identifikovala dôležitá metóda, pokiaľ ide o hodnotenie dopadu e, investičných rozhodnutí ohľadne faktorov udržateľnosti, ako aj prepojenie medzi tými pravidlami v rámci sektorovej legislatívy. Táto práca pokračuje ešte ďalej. V rámci našej práce ESA zriadil Európsky fórum pre inovačných facilitátorov, po, zvíra, po zverejnení v januári roku 2019 našej spoločnej správy ohľadne tzv. regulačných sandboxov e, je tu identifikovaná potreba spolupráce, aby sa podporovala ďalšia spolupráca medzi inovačnými e, aktérmi, aby sa podporilo aby sa podporilo tzv. fintech v rámci jednotného vnútorného trhu. Eh, chceme, aby, do, aby tí, ktorí majú dohliadať na tieto riešenia, zdieľali technologickú expertízu a dosiahli spoločné pole, pokiaľ regulačný prístup k inovatívnym produktom, službám a modelom a podporovali bilaterálnu a multilaterálnu koordináciu. Ďalej, v apríli roku 2019 ESA zdôraznila, vydala ďalšie dokumenty v rámci tzv. akčného plánu FinTech. Legislatívne návrhy, pokiaľ ide o informáciu a komunikačné technológie, ako aj požiadavky pre rizikový manažment a ďalšie Ciele ESA sú, aby každý relevantný orgán bol predmetom jasných požiadavek, ktoré sa týkajú správy ICT, vrátanie kybernetickej bezpečnosti, aby sa zabezpečili bezpečnostné implementácie týchto služieb. Sústredíme sa na pokrok, ktorý bol dosiahnutý na úrovni akčného plánu AML, pokiaľ ide o porušenia, ktoré boli v týchto prípadoch e, zaznamenané. Spoločný výbor nadviazal na spoločnú prácu, pokiaľ ide o dozornú spoluprácu. Chceme týmto podporiť aj spoluprácu medzi e, jednotlivými zúčastnenými stranami Ďalej spoločný výbor roku 2019 prijal druhú spoločné, druhé spoločné stanovisko ohľadne e, rizik, ktoré sa týkajú terorizmu, prekiaľ ide o finančné služby a finančný sektor a takýmto spôsobom sa podporuje konvergencia a e, rovnaké možnosti pre všetkých. Pokiaľ ide o revíziu zo strany ESA, EBA, Európska banka, dostala e, vlastne úlohu prevziať zodpovednosť, pokiaľ ide o tieto riešenia, aby sa zabezpečili, zabezpečili potrebné postupy. Tlmočníci by chceli upozorniť, že rečník veľmi rýchlo a nenáležitým tempom číta text, ktorý je takýmto spôsobom netlmočiteľný. Pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, treba povedať, že Máme tu spoločný rámec, ktorý sa týka predávania informácií ohľadne týchto záležitostí. Ide tu o finančné konglomeráty a tieto informácie by sme si mali poskytovať rýchlejšie za znížených nákladov a táto práca by mala byť ukončená do konca tohto roka. Takže, vážené dámy a páni, ja by som si dovolil to ukončiť tým, že by som chcel zdôrazniť, že spoločný výbor bude pokračovať vo svojom zameriavaní sa na všetkých týchto dôležitých témy a budeme spolupracovať aj s parlamentom. A teraz, ak môžem, by som prešiel na eh, EIOPA. Tu ide o tú dozornú konvergenciu. Tu máme E, našu konvergenciu, pokiaľ ide o kybernetické riziko a potom dokončenie dokončenie e, e, únie kapitálových trhov. Tu sa musíme zamerať na dohľad na týchto trhoch, tu musíme tieto platformy podporiť. Toto, toto, v tomto EIOPA pokračovala už veľmi e, veľa e, cezhraničným spôsobom. Tu sme sa zamerali na nedostatočnú kapitálovú základňu. Toto musíme zvýšiť a musíme sa zamerať aj na medicínske služby v Taliansku. No a potom tá cezhraničná spolupráca, tu sa musíme zamerať na politické hm, politické usmernenia. Tu máme tiež eh, politické týmy, ktoré eh, tu boli, boli podporené. Eh, tiež sa musíme zamerať na podporu tohto dohľadu. To máme hm, napríklad hypotéky, poistenia a všetky ďalšie druhy poistení. Toto bude fungovať tak, že budeme mať aj cestovné poistenie, kde sa snažíme nájsť také e, modely fungovania, kde by sme tu zvýšili dozor. Teraz len niekoľko príkladov. Tu čísla hovoria za seba. V tomto prípade za každých 100 eur, ktoré máme na cestovné poistenie, 77 ide e, distribútorovi a len 14 eur je je potom výsledkom tejto požiadavky poistenca. Takže za, z tohto dôvodu by sme vydali tiež varovanie pre poistených, aby sme zabezpečili, e, že sprostredkovateľia nebudú brať až také vysoké poplatky. Tu sa zameriavame tiež na to, aby sa takéto škodlivé produkty z trhu odstránili. E, tu máme aj e, naozaj e, také výzvy, ktoré sa týkajú tej revízie na rok 2020 a tu chceme zabezpečiť, aby toto bolo efektívne a fungovalo dobre. Toto však zatiaľ nemôžno spochybňovať. Toto je skôr taká evolúcia, nie revolúcia. Takže pokiaľ ide o správne nakalibrovanie, nebolo toto zo strany komisie v roku 2018 vzaté do úvahy a my sme chceli naozaj, aby sme sa venovali Mm, vyrovnanosti. Tiež proporcionalita je veľmi dôležitá, tiež znižovanie týchto výkaznických povinností, aby sme tu mali. Tiež pokiaľ ide o poistenie a dôchodkové poistenia, tu poprvýkrát to bude obsahovať aj hodnotenie e, tiež e, okolia. Tu keď sa pozrieme na klimatické zmeny, toto je tiež veľmi dôležitá téma. E, tu budeme integrovať tieto tom, E, e, klimatické rizika v Solvenci 2. A tu sú aj tieto kapitálové požiadavky a my sme zvyšili naše očakávania, že poistenec bude zvyšovať e, príspevky na to, aby sa znižovali dopady klimatických zmien na životné prostredie. Tiež sa budeme zamerať aj, zameriavať aj na prírodné katastrofy. A dopad tohto bude mať dopad na všetky podniky, firmy a domácnosti, čo by sme nemali e, podceniť. My chceme tejto výzve čeliť. A pokiaľ ide o kybernetická rizika a digitalizáciu, tu je veľký trend, ktorý sa zameriava na podnikanie na základe dát, ale tiež by som chcel počiarknúť, že ide tu o férovosť a etiku a preto by sme chceli e, založiť konzultatívnu expertnú pracovnú skupinu, kde by sme sa zamerali na zodpovednosť poisťovníctva. Tu, budem, mm, tu sa zvyšujú kybernetické útoky a práve takéto poistenie môže chrániť voči týmto rizikám aj spoločnosti, ale Európa bude sa musieť zameriavať na štandardizované riziko a vykazníctvo, takýto rámec, aby sme minimalizovali takéto útoky, aby sme sme mali agregované, anonymizované eh, um, dáta. Pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov, tu sa musíme zamerať na to, aby z týchto kapitálových trhov mali úžitok súkromní eh, investori, takže tu musíme v členských štátoch podporiť takéto dôchodkové e, sporenia. Potrebujeme podporiť takýto e, fond PEPP e a Záverom, vážené dámy a páni, by som vám chcel prislúbiť, že v tejto misii budeme naďalej pokračovať a budeme sa zameriavať na priority dohľadnej konvergencie, tak ako to zadefinujete vy. Aby sme splnili vaše očakávania, budeme potrebovať dostatočné personálne a finančné vybavenie, ale som presvedčený, že z vašej strany môžem rátať s vašou podporou. Hm, takže tu my pracujeme predovšetkým v rámci hospodárstva, ktoré má slúžiť ľuďom. Vážení pani poslanci, vážené dámy a páni, teraz som ochotný zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Bernardino. A teraz by som dala slovo pánu Kampovi. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážení predstavitelia tohto výboru. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše pozvanie na toto prvé výročné. Ja by som vás eh, po, poinformoval o mm, výroč, teda na toto prvé výročné vypočutie. Eh, eh, tu sa musíme zamerať pre, v druhom rade na výber legislatívy a tiež musíme vybrať riaditeľa pre tento orgán. No a okrem toho, tu sme v tejto práci zaznamenali úspechov. Dovolte mi, aby som vás teda poinformoval o týchto úspechoch, tak ako sme sa obrácali na e, zainteresované strany. Európsky bankový sektor sa ďalej posilnil a predbeže, pred, e, hlavnou podmienkou je hlavnou podmienkou silného hospodárstva a hospodárskeho rastu. E, tu kapitálové podiely e, sú, mm, mm, e, sú súčasťou zlepšujúcej sa kapitalizácie. Tiež e, kvalita aktív sa e, neustále zlepšovala a tu tiež nie je dôvod sťažovať sa. E, tiež však máme tu určité priepasti a tu máme veľkú výzvu v Európskej únii. To sú makroekonomické aktivity, kde môže sprísť spomaleniu hospodárstva. E, tu sa musíme pozrieť aj na ďalšie znižovanie nákladov a potenciálne zvyšovanie nedostatkov a to môže byť veľkým rizikom pre naše banky. Takže tu sa musíme pozrie, zamerať na e, trvalo udržateľnejšie modely e, podnikateľ, podnikateľstva. E, tu sa musíme zamerať na zaťažové text, testy bank a zároveň sa budeme zameriavať na príslušný pokrok. Takže toto je tá hodnota a tým sa zníži riziko a zníži záťaž na, týchto, na banky a e, dohľad. Tu máme tonto, dohodu Basel 3 a tak ako Viacerí z vás e, boli e, svetkami týchto zmien a tu ide o správnu transpozíciu týchto všeobecných štandardov do e, regulácie Európskej únie, do nášho regulačného rámca, aby sme zvýšili dôveru v európske banky. Tu máme tiež požiadavky na kapitál a tu ide o kapitalizáciu aktívnych bank, ktorý bol absorbovaný v tej prvej fáze. Tiež to poukazuje na to, že makroekonomický dopad bude e, na prospech e, hospodárskeho rastu. Nedávno bol prijatý balík a ostatné legislatívne návrhy. V, e, v dohľadnej dobe budeme zverejňovať naše plány v rôznych oblastiach. Tiež budeme pokračovať v našich snách, aby naša práca bola vhodná za svoj účel a komplexná. Zároveň sa EBA zameria na koordináciu s Európskou centrálnou bankou a národnými inštitúciami. Našou ambíciou je aby sme tu mali lepšiu zhodu v rámci výkazníctva, aby sme pracovali efektívnejšie pre banky. Tiež trvalo udržateľné financovanie a zapracovanie z G-faktorov bude veľmi dôležité pre našu prácu. Budeme sa zameriavať predovšetkým na identifikáciu týchto kľúčových Um, uh, indikátorov, ktoré by boli merateľné. Teraz by som sa venoval finančnej inovácii. Takéto modely podnikania rastú veľmi rýchlo a my chceme zabezpečiť, aby rámec Európskej únii veľmi rýchlo príjmal tieto opatrenia. Zároveň však nesmieme spôsobiť riziko pre spotrebiteľov a chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť finančnú stabilitu. A dnes EBA poskytla usmernenia bankám, aby posilnila ich riadenie a zmiernila rizika, tu ide o to, aby naše e, právo bolo uplatniteľné. E, tieto, táto technologická neutralita bude tiež dôležitá, tak ako sme povedali. E, sme to zriadili v rámci EBA na FinTech Knowledge uzle a tu sa zameriame na regulatorné riešenia a inovatívne produkty. Okrem toho tu máme nové nariadenie, ktoré implementujeme a tiež sa zameriavame na proporcionalitu, diverzitu, máme na to poradenský výbor a zameriavame sa aj na ochranu spotrebiteľov a zlepšenú transparentnosť. Tiež pranie špinavých peňazí a boj proti terorizmu ostáva v centre nášho záujmu. Takže AML a CFT, informačná databáza e, je dôležitá na hodnotenie rizika na úrovni národných kompetentných orgánov. Tu je hodnotenie rizik v rámci AML zo strany týchto národných orgánov, ktoré potom môžu začať koordinovane konať. Okrem toho tu zavádzame v rámci AML vo všetkých členských štátoch dozorné orgány, ktoré by mohli spolupracovať a koordinovať sa tak, aby sme sa zamerali na e, ten dohľad v rámci AML a CFT. A teraz by som sa vám veľmi pekne chcel poďakovať za túto príležitosť vymeniť si s vami názory na tieto prebiehajúce záležitosti, ako aj za vašu podporu. Ďakujem veľmi pekne. Kampa a teraz má slovo pán Meiji. Mm, A áno, určite, určite eh, je to lepšie ako moja taliančina. Takže ďakujem veľmi pekne za tento milý úvod, Irene. Vážení poslanci, veľmi sa teším, že vám môžem stručne naznačiť kľúčové aktivity ESMI za posledných 12 mesiacov. Vzhľadom na nový mandát parlamentu si uvedomujem, že e, je to možno pre mnohých z vás prvé stretnutie s EMSou. Preto krátky úvod k našemu orgánu a úlohy, ktoré plníme. E, vznikli sme v roku 2011 ako nezávislý orgán. E, na, za úlohu máme schrániť investorov, finančné trhy a finančnú stabilitu. Tak činíme prostredníctvom štyroch aktivít E, vyvíjanie jednotného systému pravidiel, dozorná konvergencia, posudzovanie rizík a tiež e, priama supervízia určitých finančných infraštruktúr. E, počas prvých rokov našej existencie sme sa venovali hlavnej implementácii regulačných reforiem postkrízového obdobia. Potom to bolo skôr Eh, to, čo hovoril už Gabriel, eh, sekundárna podpora, eh, aby sme podporovali tvorbu projektu kapitálových trhov, zabezpečujeme implementáciu pravidel a dozor na národnej úrovni. Teraz zo pár praktických príkladov z posledných 12 mesiacov, ako chceme podporovať trvalo udržateľný rast kapitálových trhov EÚ zabezpečujúc stabilitu a ochranu spotrebiteľov a investorov. Najprv je to oblasť udržateľných financí. Tu sme vydali množstvo eh, poradenských eh, usmernení pre eh, regulátorov, kde ide o požiadavky s cieľom faktorov trvalej udržateľnosti pre aktivitu, aby sme efektívne riešili rizika tzv. greenwashingu. Potom je tu, sú tu aspekty sekuritizácie a, a sekuritárnych repozitórií, e, pokiaľ ide o priamu e, supervíziu ESMA. A tiež sme rozšírili naše funkcie e, rizikovej analýzy Relevantné správy boli zverejnené minulý rok, posilňujúc transparentnosť v kľúčových oblastiach e, s prínosom pre dozorcov, e, tvorcov politík a všeobecnú verejnosť. V budúcnosti by sme mali uznať, že e, tieto veci ešte treba dovršiť, najmä CMU. Treba zacielene konať z pohľadu EÚ aj domáci legis- zákonodarcovia, ESMA bude vždy, keď je to potrebné, rada pomáhať. Ide tu o nízku účasť e, maloobchodných investorov na aktivitách kapitálových trhov. Chceme zabezpečiť, aby domácnosti sa mali lepšiu návratnosť e, úspor. Ak chceme podporiť tento, e, túto premenu, musíme sa pozerať na vysoké náklady investičných produktov, tak ako to uverejnila ESMA v svojej správe tento rok Vyššia úloha kapitálnych trhov pre európske malé a stredné podniky zvýši disponibilitu financií inovatívnych aktivít a nižšie úrovni zadlženosti. Verím, že budeme vedieť diskutovať o potenciálnych iniciatívach v tomto ohľade v budúcich mesiacoch. Druhá dnešná téma je implementácia alebo implementačný status dvoch dôležitých e, typov legislatívy EÚ ktoré sa dohodli za vašej silnej podpory, kde ide o revíziu ESA a EMIR 221. To je dôležitá úloha, ktorú dostala ESMA ako dodatočnú úlohu, pokiaľ ide o konvergenciu a supervíziu s cieľom podporiť projekt CEMU, ale tiež vybaviť finančné trhy únie nástrojmi, e, ktoré sú nevyhnutné, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Rád by som vás informoval, že implementácia oboch nariadení e, beží e, v časovom limite a preto čakáme, e, že upgrade EPSMI začne v roku 2020. Silnejšie zamestnanie na, zameranie na ochranu investorov, nové interné výbory, ďalšie zvýšené a pozmenenie riadenia. Tiež chceme zabezpečiť, aby potrebné zdroje sa dali včas vyžadovať, aby ESMA mohla začať novými mandátmi, pokiaľ ide CCP v rámci EMIR 2.2 a to sa týka aj priameho e, dozoru nad e, tretími krajinami a ich CCP. Tiež je tu užšia spolupráca tohto výboru vo vymenovacom procese e, nezávislých riaditeľov a teda členov, pardon, nových CCP a dozorného orgánu, tak ako to zamýšľa EMIR 2.2 Tiež som e, chcel spomenúť Brexit, zo pár pozorovaní, pokiaľ ide o dopadu na prácu ESMI v širšej e, kontexte kapitálových trhov. ESMA výrazne popracovala na prípravných opatreniach vďaka výbornej spolupráci medzi zamestnancami ESMI a národnými orgánmi sme dosiahli dobrú pripravenosť e, na scenár Brexitu bez dohody. Kvôli Brexitu a príslušná relokácia účastníkov na britskom trhu do krajín z 27. máme úplne novú oblasť dozornej konvergenčnej práce. Napríklad koordinačná sieť ESMI, ktorá e, sa podielala na viac ako 20-30 prípadoch relokácií z Spojeného kráľovstva do EÚ. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, záverom by som vyzdvihol význam e, pretrvávajúcej dobrej spolupráce medzi ESMO a Európskym parlamentom a výborom ECON, e, predovšetkým od roku 2011 zamestnanci ESMI si veľmi cenili výmenu názorov s, tohto, s týmto výborom. Vážili sme si veľa príležitostí, ktoré sme mali na poskytovanie názorov na dôležité otázky, ktoré rieši tento výbor verím, že nový výbor EKON a ESMA budú naďalej e, konštruktívne spolupracovať počas nového volebného obdobia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. A teraz môžeme položiť otázky. Máme klasické e, bloky 5 minút, 2 minúty na otázku a 3 minúty na odpoveď. Takže prosím, buďte struční v otázkach, keďže otázky môžu byť ktoré, pre ktoréhokoľvek e, člena panelu. Vždy povedzte, komu adresujete otázku. Za EPP pani Hübner. Ďakujem pekne. Ako som už e, bola povedala, úzko som spolupracovala za posledné dva roky so Stevenom Majorom. Chcem vám poďakovať za túto spoluprácu. Iste dovršíme celý ten proces v štýli, ktoré, ktorý sme rozvinuli moja otázka však nasleduje až teraz e, je adresovaná pán Bernardinovi, s ktorým som ešte nespolupracovala. Moja otázka sa týka e, schopnosti poistného priemyslu od zástupcov poistných e, inštitúcií. Počujeme, že globálne sme boli celosvetovo číslo jedna Ázia teraz e, nás preskočila, je na prvom mieste, i Spojené štáty vraj dobiehajú. Dúfam, že tak to nie je pravda, ale takto vidím v stanoviskách rôznych predstaviteľov poisťovní. Európsky parlament e, v posledných rokoch taktiež hovoril o téme e, schopnosti našeho poistného priemyslu medzinárodne sa pomerať so spoločnosťami z rôznych jurisdikcií, s rôznym e, režimom dozoru. Teraz e, tu máme tento vynikajúci návrh Solvency 2, revízia k tejto smernici. Mohli by ste mi povedať, aký je dopad tohto návrhu na konkurencieschopnosť európskeho poisťovníctva celosvetovo? Nech sa páči. Ďakujem za otázku. Veľmi rád e, budem s vami i ďalej komunikovať. Dve, tri slovíčka o konkurencie schopnosti. Myslím si, že poisťovníctvo je jedno z mála oblastí v ekonomike, kde európske e, skupiny zohrávajú dôležitú úlohu na medzinárodnom fóre. Vy ste to spomenuli, Ázíci e, rastú, ale najmä v Ázii kvôli Eh, populačnej eh, explózii. Čísla vážia v tejto oblasti. Európsky priemysel práve kvôli zmenám od Solvency 2, zameranie na manažerské eh, praktiky, tá silná konkurencieschopnosť pretrváva medzinárodne. Má to samozrejme dva prvky. My chceme zabezpečiť, že medzinárodne že tu budú dobré štandardy v poisťovníctve, tak ako je tomu v bankovníctve. Vera práce prasne smerovala do tejto oblasti. Vytváranie medzinárodných kapitálových štandardov, ktoré prinesú e, lepšie konkurenčné podmienky medzinárodne v tom zmysle, že nebudú veľké zmeny, pokiaľ ide o kapitálové vybavenie, ak skupiny by mali vlastné spoločnosti, holdingy v Európe, Ázie a tak ďalej. Toto pokračuje a dúfam, že o dva týždne budeme mať viac e, e, noviniek k rozvoji v tejto oblasti. E, pokiaľ ide o revíziu Solvency 2, kde sa nachádzame? Nuž tak, dovršili sme prvú fázu procesu E, požiadali nás o analýzy z Európskej komisie. Technické aspekty sme veľmi podrobne analyzovali. Uverejnili sme konzultačné materiály v júli a teraz aj ku koncu septembra a veľmi podrobne a technicky a transparentne. Je tu množstvo obcí a tiež technických zdôvodnení. Teraz rozbiehame druhú časť našeho procesu Použijeme tu holistický prístup k všetkým týmto oblastiam. Ako som už bol spomenul na úvod, dve témy sú jasné. Nízka úroková sadzba a negatívne výnosy, to všetko sa musí pretaviť do režimu solvenci dvojky v lepšom e, lepším spôsobom terajší režim jednoducho neráta s negatívnymi úrokmi vieme, kde sa nachádzame, toto treba jednoducho e, upraviť. A nad rámec tohoto e, je zámer e, vyvážiť dopady. Nemyslíme si, my, že je tu potrebné e, mať viac kapitálu v sektore, alebo že teda na druhej strane ten sektor je príliš e, vybavený kapitálom. My chceme navrhnúť opatrenia, ktoré budú e, vyvážené. A tretia fáza sa bude týkať práve tohoto. Budúci rok prvý štvrt rok budeme mať e, vyhodnotenie, holistické vyhodnotenie dopadov. Budeme sa snažiť pochopiť dopad na sektor, ako som už povedal, chceme vyváženosť, lebo podľa nás ten sektor je e, v dobrej pozícii. Teraz za SAD e, pán Fernández. Budem hovoriť španielsky. Nuž, la necesidad de establecer un... Nuž, vy ste poukázali na možnosť, že musí byť e, výbor pre e, primeranosť v ESME, ak som to nepochopil zle. A argumenty, ktoré pre tú proporcionalitu e, hovoria, tie môžem vo všeobecnosti akceptovať, ale dúfam súčasne, že sú to opcie, ktoré by e, zaplátali medzery legislatívne v textoch. A tu je moja otázka. E, aké úlohy, akú úlohu eh, by mal mať tento eh, výbor primeranosti, ten výbor, ktorý ste popísali eh, a ktorý by mal vzniknúť v, minulých, v budúcich mesiacoch. A ide o ďalšie e, legislatívne medzery, alebo medzery v a, aplikácii doterajšieho dozoru. Vy ste hovorili o nevyhnutnosti dosahovať dozorovú konvergenciu medzi národnými orgánmi a jej posilnenie. A tu by som rád, vzhľadom na význam tejto témy, aj v rámci Brexitu v budúcom roku na vás smeroval otázku, ako, aká závažná je táto situácia, pokiaľ ide o rôzne e, použitia dozoru v členských krajinách, pretože ste predložili správu a popísali, vy ste hovorili o rôznych scenároch i v MIFIDE. Máte, alebo popísali ste rôzne opcie, kde by e, e, mohli vzniknúť teritoriálne medzery. Ja by som rád vedel, aké závažné to je, pokiaľ ide o skutočnosť, že tu nie je dozorná konvergencia, alebo ešte neexistuje. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Na úvod ten prvý a posledný bod, pokiaľ ide o riziko regulatórnych kompetencií, najmä pokiaľ ide o Brexit. Integrovaný kapitálový trh, 28 rôznych vstupov do toho e, kapitálového trhu je tu samozrejme inherentné riziko konkurencie regulačnej e, ako regulátor máte prístup k celému kapitálovému trhu a otázka, do akej miery národní regulátori na jednom mieste dokážu zohľadniť dostatočne do, ten dopad, že určité produkty predávané cez hraničné, že sú tu teda ich dopady v ďalších častiach, že sa zohľadnia dopad, ich možné dopady v iných častiach EÚ, že to zohľadní regulátor v tej členskej krajine. Toto sa vlastne e, týka aj vytvorenia e, jednotlivých e, orgánov, Správa de la Rogier hovorí o regulačných kompetenciách. To bola dôležitá tý aspekt pri vytváraní tých orgánov. U Brexitu chápete, že účastníci na e, e, trhu e, Spojeného kráľovstva, keď sa presúvajú do EU27, musia mať prístup. Otázka znie, či regulátori aplikujú rovnaké štandardy v Európe, keď dostávajú tieto nové podniky na svojom území je tu jasný stimul, ak účastník z britského trhu chce si zachovať maximum svojich aktivít a povahu svojich aktivít v Spojenom kráľovstve, kde e, e, treba zabezpečiť, že tie jednotky v 27. musia mať dostatočnú substanciu, aby naozaj tu bol príslušný orgán, ktorý má dozor nad príslušnou entitou. Ako sme toto riešili, je otázka. Dohoda s tými e, radami, aby sme tieto prípady európsky riešili, spoločne diskutovať minimálny charakter a na základe tohoto s, e, národní e, regulátori, či by to mali zohľadniť a dohodli sme sa e, na vzájomnej revízii, aby sme posudzovali, ako tieto relokácie e, sa e, udiali. Pokiaľ ide o ten E, výbor pre primeranosť. To je e, nová požiadavka v novom nariadení. E, nie je to len ESMA v tomto prípade, ale aj EBA a EOPA implementujú tento výbor a diskutujeme teraz o správnom formáte. Podľa mňa by to mal byť výbor, ktorý sa hlavne pozera ex post na to, ako sa úspešne zohľadnila proporcionalita, pretože teraz pri tvorbe našich technických štandardov. Treba sa pozerať na analýzu, e, krížovú analýzu prínosov a proporcionalita by nemala byť argumentom pre zníženie štandardov, keď aktivita sa organizuje malši, mal, menšími e, jednotkami, tak to sa zohľadní, ale stále zabezpečiť rovnaké podmienky medzi menšími a väčšími aktérmi. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za riňu pán Garigano. Ďakujem veľmi pekne. Dve otázky e, adresujem pánu Kampovi. E, nás veľmi znepokojuje situácia pri boji e, proti praniu špinavých peňazí. Vy ste zdôraznili, že EBA malé, málo personálnych zdrojov na túto činnosť. Pánu Dombrovskisovi pri jeho e, potvrdzovaní sme ho poprosili, aby sa zaviazal vytvoriť novú agentúru, vytvoriť na to kapacity. A teraz sa zdá, že rada plánuje E, nejakú agentúru, ktorá bude nezávislá, ktorá by mohla bojovať proti praniu špinavých peňazí. Nová agentúra s priamými kompetenciami, pokiaľ ide o finančnú situáciu v členských krajinách. Aká je tu vaša pozícia? Aká je, e, ako vnímate nevy, e, nevyhnutnosť tejto novej agentúry? Ako by sa mohla ona poňať? Ako by, mala, ako by mohla mať štruktúru, aby Eh, bola dobrá v tom systéme. A potom ďalšia otázka, tá sa týka tej zmeny alebo výmeny bývalého generálneho riaditeľa, pokiaľ ide o eh, tu máme samozrejme veľké obavy a radi by sme vedeli, ako E, sa dajú, dá predchádzať zjavným e, konfliktom záujmov. Podľa nás by tu bolo možné naozaj chybné rozhodnutie. Naša pozícia voči tomuto výboru je jasná. Mali by sme sa e, brániť zasadnutia s pánom Farkasom. Myslím si, že tento výbor by mal takúto, takúto pozíciu zaujať je síce na mieste, že existujú určité úvahy e, v tomto ohľade, ale e, tu treba mysleť na e, záujmové konflikty, konflikty záujmov. Treba prijať opatrenia proti tomu. Thank you. Thank you Ďakujem pekne za tieto otázky. Pokiaľ ide o prvú otázku, pokiaľ ide o EML nariadenie v celej Európskej únii a kde sa nachádzame, Mali sme toto vypočutie v septembri, viacerí z vás tam boli prizvaní, vyjadril som sa tam aj ja a bolo vtedy povedané, že AML nariadenie v rámci Európskej únie vychádza z minimálneho, princípu minimálneho základu a berie sa tu do úvahy to, že sú tu viaceré, je tu väčší priestor, pokiaľ ide o interpretáciu zo strany členov Európskej únie. Takže výsledok je taký, že je tu rôzna efektivita, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice a pokiaľ ide aj mieru možnej koordinácie. Takže Dá sa to zlepšiť. Teším sa, že parlament sa zhostil tejto myšlenky, že tu je nový návrh pre novú komisiu a že komisia to teda zaprac- za- chce zapracovať. Keď sa zamyslíme nad tým, že akým je správny spôsob ísť dopredu, nemáme až toľko možností. Ako prvý krok musíme mať spoločný postup, ten musí vychádzať zo spoločného nariadenia, regulácie, a to znamená, že tento prístup by sa mal zúžiť e, na to, aby sme tam mali viac usmernení, možno by sme mohli ísť aj smerom ďalších nariadení. A treba si uvedomiť, že napriek tomu je ťažké mať tu homogénny úrad, ktorý by vymáhal v členských štátoch pravidlá. Keď hovoríme o možných formách takej, do práce, za, treba sa zamyslieť nad tým, že aké by sme mali spoločné postupy a čo je požadované na to, aby sme mali aj prípadné sankcie v prípade, že jednotlivé krajiny nebudú sa držať tých pravidiel. Čím ďalej ideme smerom k spoločným sankciám, tým to je ťažšie, pretože vlastne to si vyžaduje miestnu spoluprácu s miestnou spolu, policiou, justíciou, tam národné postupy, to znamená, spoločný prístup mať na úrovni Európskej únie, to je ťažké. Na druhej strane by sme mali spoločný dohľad, spoločné štandardy, spoločné hodnotenie, evalváciu, aby sme mali efektívnu implementáciu v Európe, to by možno bolo pravdepodobnejšie. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka výkonného riaditeľa a to, že opúšťa EBA, ide tu o konflikt záujmu. Záujmu, hovorilo sa to od začiatku, keď oznámil, že odstupuje, tak sa vlastne držíme tých pravidel, ktoré sme tu mali. E, kontaktovali sme výbor pre dohľad v tejto oblasti a stanovili sme si tri oblasti obmedzení. Od chvíle, keď oznámil toto stanovisko, tak sme aplikovali to najdlhšie obdobie, a po, čo môže zostať s nami, to znamená 6 mesiacov to znamená, až vo februári môžeme to miesto vymeniť, pretože to oznámil v auguste. Nemôže sa teraz venovať tejto téme dva roky po odstúpení, to znamená až do konca januára 2022. A ešte tu ďalšie obmedzenie, ktoré tu je, že 18 mesiacov nebude mať možnosť spolupracovať s členmi AFNE. A pokiaľ ide o vašu otázku, vymožiteľnosť týchto pravidiel, už tu máme kontrolu, pokiaľ ide o interné rozhodnutia, takisto tu máme aj politické usmerenia, pokiaľ ide o zamestnancov v rámci EBA, že ak tu budú nejaké kontakty zo strany tejto osoby, tak tu nemôže byť tento kontakt. A verejne sme vlastne e, proklamovali tieto obmedzenia, to 18-mesačné obmedzenie, že by nemal pracovať teda celé toto obdobie po odstúpení v týchto oblastiach. My budeme sa snažiť sledovať to, ako ste povedali, my máme teda pravidla a budeme sa snažiť ich dodržiavať. Ďakujem. Thank you for uh, these clarifications. Now, uh, Ms. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo za zelených pán Jacqueline, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa spýtať nasledovnú otázku, hovorí pán Jakel Junas. Pre pán, otázka pre pána Bernardina, pokiaľ ide o to jeho pozíciu predsedu spoločného výboru, pokiaľ ide o vašu prezentáciu, spomenuli ste tú potrebu regulačnej dohľadnej konvergencie, pokiaľ ide o poistenie, ale pokiaľ ide o ďalšie oblasti, je tu teda potreba takáto. Váš kolega spomenul, že je tu určitá konkurencia v podstate regulačná aj z národného pohľadu, e, to je úplne jasné. Pokiaľ ide o dokument, ktorý vypracovali viacerí autory, týka sa to e, tejto témy. Máme tu viaceré modely, ktoré boli identifikované v rámci finančného sektoru. Spomeniem ich sektorálne integrované dve agentúry a Twin Peaksové modely. Toto naznačuje, že tu je heterogenita, pokiaľ ide o architektúru poskytovateľov v rámci Európskej únie a celosvetového hľadiska vychádzajú z vašich skúseností, skúseností vašich kolegov, aký máte vy na to pohľad. Napríklad pán Dombrovský, keď sme tu mali vypočutie, tak naznačil, že komisia obhajovala ten model Twin Peaks. To už pred dvomi rokmi obhajovali iní a sú tu viaceré problémy za konflikt záujmov, už sme o tom hovorili istým spôsobom. Takisto odlišné zručnosti sú potrebné, pokiaľ ide o dohľad, pokiaľ ide o správanie sa finančných služieb a pokiaľ ide o ďalšie odvetvia. Takže sú tu viaceré problémy. Nemôže mať efektívny fungujúci jednotný vnútorný trh, ak nebude mať efektívny, homogénny e, typ infraštruktúry dohľadu. Ktorý z týchto modelov možno preferujete? AML je takisto problémom. Možno budeme sa musieť zamyslieť na niečím iný, iným nad rámec týchto štyroch modelov, ktoré máme. Ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavá otázka, pokiaľ ide o tú architektúru dohľadu. Môžem osobný pohľad prezentovať, pokiaľ ide o skúsenosti, ktoré máme. Bol som viacero rokov Eh, kontrolorom v krajine, kde sme mali určitý model a teraz to vlastne vnímam z perspektívy Európskej únie. Ja si myslím, že nie je tu žiadny model, ktorý by mohol byť vybratý ako lepší ako tie ostatné. Ak sa pozrieme na natlivo krízy a cykly, ktoré sme mali v finančnom sektore, žiadny z týchto modelov nebol neprestrelný vo finančných sektorách, to tak môžem povedať v jednotlivých krajinách sú modely, aj v minulosti to máme, ktoré buď zabrali, alebo nezabrali, nepokryli jednoducho všetky problémy. Úprimne povedané, nemyslím si, že tu je možnosť jedného modela, ktorý by bol ten hlavný a lepší ako ostatné. Avšak, čo si myslím, a to je veľmi dôležité, je, že treba urobiť všetko preto, aby odhľadnúť teda už od tých modelov, sme tu mali určité základné prvky, ktoré budú súčasťou tejto dohľadnej infraštruktúry v jednotlivých krajinách. Nadviažem na to, čo ste spomenuli, pokiaľ ide o rozdiely medzi e, dohľadom hm, správania podnikov. Ja mám takú skúsenosť, že tu máme určité rozdiely, pokiaľ ide o postupy v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. Vidíme to, pokiaľ ide o penzíne a poistné systémy. Snažíme sa podporovať spoločný prístup, ale napríklad pokiaľ ide o e, niektoré oblasti, tam sú skutočne veľké rozdiely. Takže ja si myslím, že ako Európa by sme mali tomu venovať veľkú pozornosť, špecifickú pozornosť, pretože vlastne v ostatných rokoch sme tu mali viaceré legislatívne akty na európskej úrovni, ktoré poukazovali na potrebu ochrany spotrebiteľov a správanie sa podnikov, ale častokrát to poviem vždy na rovinu. Myslím, že v Európe sme na tom veľmi dobre, pokiaľ ide o príjmanie nariadení a re, úprav, re, regulácií e, na úrovni rady, parlamentu, komisie, máme tu európske agentúry, zúčastnené strany. Myslím, že máme dobré nariadenia, ale čo je problém, je tá implementácia toho a dohľadanie na to, aby sa to implementovalo. Sú tu viaceré oblasti, napríklad e AML. Myslím, že musíme sa viac sústrediť na implementáciu legislatívy v Európe, na to, aby sme mali konzistentnejšiu kontrolu a dohľad, aby sme urobili všetko preto, aby správanie sa podnikov bolo vnímané ako priorita, pretože vlastne toto je to, čo prináša tie benefity pre občanov. To je to viditeľné, čo občania vnímajú že tie výrobky alebo produkty, ktoré kupujú, že to splňa aj etické prvky, že to všetko aj v rámci predaja je splňané. Toto je teda to hlavné, na čo by som sa sústredil. Myslím, že je dobré, aby sme mali možno európsky prístup a nemali by sme mať nejakú jednotnú architektúru, pokiaľ ide o dohľad. Ďakujeme pekne. Teraz za ide Antonio Rinaldi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem. Budem hovoriť po taliansky. Mne ide predovšetkým o... Otá... Chcel by som sa spýtať otázku pána Kampu. Vidíme, že tu je diskriminácia, pokiaľ ide o obchodné banky Európskej únie. Tieto podporujú reálne hospodárstvo a potom tu máme ešte aj také banky, ktoré podporujú iba finančné operácie a to nemá dopad na reálne hospodárstvo, ale zároveň sa tu objavujú veľké rizika, alebo prináša to sebou veľké rizika, ktoré nemôžu byť zabezpečené a toto môže mať veľký dopad na celkový bankový systém. A takéto obavy vlastne vyplývajú z toho, že tu máme vysoké rizika, ktorým čelia viaceré bankové inštitúty v Európskej únie, pretože Jednoducho tam majú komplexné deriváty a chcel by som to zdôrazniť, sú to komplikované deriváty a toto môže mať negatívne dopady, pokiaľ ide o iné typy derivátov a myslím si takisto, že napríklad pozrime sa na to ustanovenie centrálnej spolustrany. Máme tu napríklad už ustanovenie z roku 2014, pokiaľ ide o OTC, hodnoty majetku. A nemyslíte si, že by sme tu mali mať určité úsmerne, pokiaľ špecifické metódy, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa zbavili týchto rizík, ktoré môžu byť systémovo relevantné, pretože európske banky majú veľkosť, ktorá prekračuje riziko mieru toho, miery toho, že by v prípade hrozby nebolo to nebezpečie také nezvládnutelné. Ako to napríklad dopadne, ak tu dôjde k nesprávnej evaluácii týchto derivátov, keď tu budú stresové situácie? A takisto, pokiaľ ide o negatívne dopady NLP, teda tých negatívnych kreditov, máme tu určité reštriktívne usmernenia, ktoré boli stanovené, ale zároveň sa nepoukazovalo na to, že môžu vzniknúť riziká práve prostredníctvom týchto komplikovaných derivátov. Myslím si, že sú tu určité konflikty záujmov a preto by som chcel vedieť, že čo bude robiť EBA na to, aby technické normy boli zavedené v prípade, že hovoríme o hodnotení softvérov, tak ako to je napríklad v článku 36 nariadenia, kde sa hovorí o vlastné kapitálové prostriedky. A zároveň je tu ešte aj lehota, pokiaľ ide o jún 2020. Ale sú tu naliehavé otázky, pretože dochádza tu eh, o znevýhodnenie napríklad európskych bank v porovnaní s americkými alebo s inými finančnými inštitúciami, ktoré nie sú bankami a ktoré sa nemusia týchto podmienok držať. Ďakujem pekne za vašu otázku. Začnem teda tou časťou, ktorá sa týka komplexných inštitúcií, pre všetkým pokiaľ ide o riziko. Ako viete, je to súčasť toho nariadenia, pokiaľ ide o tieto veľké podniky. Sú to určité systémové opatrenia, máme to v národných legislatívach, nazýva sa to v angličtine systemic buffers, Máme to teda na národnej úrovni už zapracované a už to aj funguje predovšetkým pokiaľ ide o práve tieto veľké inštitúcie, tieto majú svoje vlastné pravidlá, ktorých sa musia držať a ďalej aj pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, ktoré boli prijaté. Pokiaľ ide o riziká, urobilo sa veľa práce od roku 2012, ako ste povedali, na to, aby sa zabezpečilo to, aby sa znížilo toto riziko. Máme tu viaceré mechanizmy, máme nové nariadenie Basel 3, ktoré prichádza. My sa k tomu vyjadríme e, koncom tohto mesiaca. Takisto aj pokiaľ ide o dopad na kapitál, treba si uvedomiť, že je veľký, pokiaľ ide o veľké systemické banky a pokiaľ ide o ďalšie opatrenia. Takže toto sú tie opatrenia, ktoré tu máme. Pokiaľ ide o MPL, povedal som už v úvodných slovách, že Ehm, musí tu dosť k redukcii tých negatívnych kreditov. Takisto sa musíme e, snažiť o to, aby sa to riešilo aj v tretich krajinách, kde tieto negatívne kredity sú vysoké alebo veľké, abnormálne veľké, na to, aby sme mohli mať stabilnú situáciu. A takisto tu máme akčný plán rady. Momentálne prebieha v procese konzultácie E, návrh usmernení, ktoré sme navrhli a tu sa berie do úvahy to, ako by sa dalo dosiahnuť to, že sa vyhneme tomu, aby sme tu neskôr mali takéto problémy. Pokiaľ ide o poslednú otázku, pokiaľ ide o software, máme teda regulačný mandát, aby sme hodnotili túto tému. Tento mandát stanovuje, že musíme brať do úvahy to, že aká je vlastne hodnota, hodnota týchto kreditov, napríklad pokiaľ ide o riešenie situácie záchrany bank. Sú tu údaje, ktoré žiadame od bank, tieto údaje máme k dispozícii, alebo sme na bilaterálnej úrovni s veľkými bankami na to, aby sme mali možnosť lepšej interpretácie týchto údajov a budeme od nich žiadať skutočne konkrétne informácie, aby sme mohli zakategorizovať tieto údaje a zistiť, či to skutočne je v súlade s legislatívou, ktorú máme k dispozícii. Takže očakávame, že aj toto v rámci budúceho roka budeme prezentovať. Ďakujem pekne a predtým, než teda dostane slovo pán Epping za EKR, chcela by som vám pripomenúť, že máme už iba 10 minút k dispozícii a ešte 10 prihlásených. A prepáčte, tak máme teda čas. Vystrašila som sa, keď ste mi povedali, že už nemáme čas v poriadku. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa nevystraším. Dúfam, že mi umožníte, aby som hovoril holandsky. Spýtam sa e, otázku v rodnom jazyku nášho hostia. Ráno som prečítal v rotterdamských novinách interviu, rozhovor s vami a máme skutočne viaceré kapitály, ktoré boli investované aj mimo burzy a keď teda chcú mať tí, čo investovali svoje peniaze naspäť, môžu to byť určité rizika, pokiaľ do stability stabilitu finančných systémov. Je tu napríklad o britský Newsford, o tom som nikdy nepočul, ale privodil veľkú škodu tými vkladmi a vlastne je to na úrovni 10 tisíc miliárd. Je to obrovská suma a ďalšia, ďalší problém, tu je, máme tu expanzívnu menovú politiku Európskej centrálnej banky a toto má veľký negatívny dopad, strašný dopad na vkladateľov, ktorí kvôli nízkym úrokom tejto expanzívnej politiky musia prevziať viac rizik. A teraz moja skutočná otázka. Chcel by som vedieť, či by ste nám mohli niečo povedať, pokiaľ ide o potenciálny objem tohto rizika pre finančný systém, ktorý tu vlastne máme v kontekste eh, ťažko vymožiteľných vkladov aké opatrenie príjme váš orgán, pokiaľ ide o e, kontrolu e, rovnaký prístup v jednotlivých krajinách. To, že sa investuje možno viac ako zvyčajne a to, že sa vkladajú peniaze predovšetkým do komplikovaných produktov. A teraz ešte ďalší prístup. E, vidíme tu určité dopady politiky Európskej centrálnej banky, Máme tu určité bubliny v celej Európe. Prichádza to vlastne z Frankfurtu, nie teda od nemeckej banky, ale máme to ako výsledok práce Európskej centrálnej banky a to môže viesť k tomu, že ten domček sa poskladá ako, že spadne ako domček z karát. Ja by som sa chcel spýtať, že či vy ako predseda tejto dozornej, tohto dozorného úradu, či nechcete A chcel by som povedať, že sme tu mali nedávno e, predsedu tejto inštitúcie, ktorý sa s nami lúčil a čakáme na nového kandidáta. Nemali by ste vy varovať pre tohoto zlého politikov? Ďakujem pekne, pán Eping, nech sa páči. Áno, ale predsa len, ak dovolíte, zodpoviem vašu otázku po anglicky. Vy odkazujete na ten problém, že ESMA veľmi pravidelne poukazovala na rizika práve súčasného nízkeho, nízkej úrokovej sadzby a toto je potom tendencia investorov, že hľadajú, chcú výnosy. A, a keďže chcú výnosy, tak e, sa zameriavajú na také produkty, ktoré majú vyššiu návratnosť, alebo je tam lepší pákový efekt a potom sú tam menej likvidné aktíva. Otázka samozrejme je, čo bolo výsledkom tejto politiky nízkej úrokovej sadzby, aké boli dopady pre systémy manažmentu, pre sektor manažmentu. Teda to sa stalo veľmi dôležitou súčasťou finančného systému. Aké boli dôsledky týchto nízkych úrokových sadzieb na tých, ktorí chceli výnosy a likviditu financií. E, keď niekedy nevieme, aký, finan, e, aký fond to je, ale napríklad usage fond pravidelne e, rozdeluje zisky investorom každodenne. Takže my sme naozaj pracovali na nástrojoch, aby sme toto riziko riešili, aby tam bola väčšia transparentnosť v prvej fáze a minulý rok sme vydali správu o likvidite týchto portfólií, týchto um, manažérov aktív majetku, ako rýchlo možno získať návratnosť investícií a likviditu z týchto aktív a naozaj najvyššie riziko je, ako poukázala táto správa. Transparentnosť je tu dôležitá. Dôležitá reakcia je, že stále viac vyžadujeme legislatívu, ktorá je zo strany rady a vás, ktorá zdôrazňuje práve ten manažerský sektor a že toto riziko likvidity je tu povinnosť pre alternatívne formy investovania a tiež UCIC a investičné fondy. E, tiež tuto um, chceme túto simuláciu a tiež celkovo e, tieto štátne obligácie, tam sú tieto, tá navratnosť nižšia, ale môžu to byť aj také obligácie, ktorý výnos je vyšší ale túto táto požiadavka potom sa nezakladá na a, likvidných aktívach, ale tieto orgány monetárnej politiky, tu možno povedať, že samozrejme tieto orgány tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o túto nízku úrokovú sadzbu a nízke výnosy ale to nie je len monetárna politika. My môžeme zabezpečiť, aby monetárna politika nejako reagovalo, reagovala na vývoj spoločnosti, ako napríklad starnutie obyvateľstva. A sú tu aj iné orgány potom ako monetárne, ktoré na to reagujú. Pán Kosmao za skupinu GUE. A ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja by som rád hovoril po portugalsky. Pán Kampa, mňa by zaujímalo, aby sme sa vyjadrili ešte k tomu pánovi Farkasovi a ukončenie jeho funkcia finančného lobby v Európe. Jedna vec je tu zrejmá tento prechod je určite stred záujmov a mňa by zaujímalo, prečo bankový dozorný orgán na, túto, na tento prestup vôbec e, umožnil, prečo to vôbec schválil, pretože tie podmienky, ktoré ste si stanovili vy sami, nie sú zrejmé pre občanov. Občania si myslia, že toto je prekážka, pretože to vytvára rizika, ktoré z tohto stretu záujmu vyplývajú. potom nie je eh, možné ich hneď sa obrátiť na EBU, ale to je nedôsledné, pretože ak nie je možné získať informácie, ktoré získal počas svojej 8-ročnej činnosti, aby ich využil vo svojej súčasnej pozícii. Okrem toho, tam boli určité kontakty, ktoré si zaznamenala, ktoré získal a to sa nedá verifikovať. Ako napríklad, ako by tieto jednotlivé orgány mohli získať prístup k týmto dokumentom, ktoré pán Farkas má vo svojom no, vo svojej novej funkcii spracovať. Nemali by sme byť naivní, že jeho práca bude v bezprostrednom styku s tou prácou, ktorú vyvíjal predtým. Takže tu ide vo vašom prípade predovšetkým o nezávislosť od verejných orgánov, to je potrebné počerknúť, ale vy e, toto nezdôrazňujete, túto nezávislosť od súkromných záujmov. Mňa by teda zaujímalo, e, čo vás k tomu primelo, aby ste urobili takéto rozhodnutie a prečo EBA nerozhodla tak, aby zakázala tento prestup pána Farkasa alebo aby nejakú blokádu na niekoľko rokov vydala. Mr. Kampa. Yes. Pán Kampa, Áno, ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Áno, toto nemožno pochybovať o tom, že my sme to zistili i hneď, že tu je stred záujmov, e, keď pán Farkas bol menovaným riaditeľom EBA, ale to nebolo na nás, ale tam bolo viacero ľudí, ale otázka je, ako vyriešime tento konflikt záujmov. My máme Eh, svoje stanovy v Európskej únie a tieto, eh, tento rokovací poriadok vyžaduje od každého zamestnanca, keď ukončí eh, svoju pracovnú činnosť, tak 24 mesiacov po tom, čo opustil svoje pracovné miesto, Nikto nemá povinnosť niečo vykazovať, pokiaľ ide o ich budúcu prácu. Takže mm, keď, je to po viac, keď prešlo viac ako 24 mesiacov, tak podľa našich pravidiel už tam nie je e, žiadna, žiadny stred záujmov. A my teda sme to rátali naspäť. My sme to vyrátali tak, že týchto dva, je to týchto 24 mesiacov, ale je to 6 mesiacov po tom, čo už nevydával žiadne politické rozhodnutia, pretože bol bez toho, že by bol e, um, zainteresovaní do akýchkoľvek aktivít. Čiže v podstate de facto to, de facto to bolo 30 mesiacov. Čiže keď 6 mesiacov pripočítame k 18 mesiacom, je to 24 mesiacov, ale tu ide aj o vysledovateľnosť tých pravidiel a to je naozaj, pravidlo, e, naozaj pravda, ako som povedal už predtým. E, toto je trošku iné z perspektívy EBS. Ke my sme sa obrátili na zamestnancov EBS, na ich zamestnancov a tam, to nie, tam im neumožňuje e, žiadnu interakciu s pánom Farkasom. Takže keď pán Farkas e, sa pokúsi sa na nich obrátiť, oni by to mali nahlásiť. Čiže táto osoba, ktorá toto rozhodnutie mala implementovať, bol samozrejme, že pán Farkas. Takže toto rozhodnutie ešte nie je platnosti, ale máme tu, budeme tu mať signály, aby sme toto dosledovali, ak to bude potrebné. No a tiež e, my Samozrejme, môžeme požiadať túto osobu, aby sa tomuto zamestnaniu pre určitú, na určité obdobie neve, nevenovala, ale to je jeho osobné právo, e, takže e, to my nemôžeme niekomu zakázať jeho živobytie, ale môžeme obmedziť túto aktivitu, aby to bolo v súlade so stretom záujmov, ale mimo toho my nemôžeme mu nič zakázať, nemôžeme mu zakázať iné činnosti a na to nemáme ani žiadne pravidlá. A okrem toho je tiež dôležité, E, pokiaľ keď niekto má byť riaditeľom EBA alebo ESA alebo je zamestnancom komisie, takže tam je, tam je pevná lehota, teda je tam funkčné obdobie 5, 5 rokov. No a potom, keď tieto osoby, e, keď im skončí to funkčné obdobie, tak automaticky ich príjem je nula, iba ak by si našli niečo iné. Ale teda buď, buď, bude, buď pôjdem do dôchodku a budem žiť z dôchodku, takže v tomto prípade tomu tak nie je, takže preto sme toto brali do úvahy všetko, keď sme e, robili toto rozhodnutie. A teraz za EPP Štefan Berger. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka predsednička. Moja otázka na pána Kampu. Minulý mesiac Európsky dozorný bankový orgán plánoval, a respektíve varoval pre Facebookovou menou Libra. A tam sa e, hovorilo o tom, že toto je vlastne v zodpovednosti národných bank jednotlivých štátov. A tieto krypta, kryptomeny na, euro, na európskej úrovni sú plánované aj zo strany Európskej centrálnej banky. A moja otázka je, nakoľko finančné dozorné orgány sú vôbec pripravené na takéto projekty ako Libra, aby tam regulačne vedeli za, zasiahnuť. A moja druhá otázka, e, bola by takáto regulácia vôbec správnou stratégiou, e, správnou reakciou na takéto projekty? Možno, že by bolo naozaj e, dobre, keby Európska centrálna banka sama niečo takéto vyvinula, nejakú takúto kryptomenu, ako bol voľa kedy Bitcoin. Toto toľko moja otázka. Thank you. Thank you for the question. Ďakujem. Ďakujem pekne za takúto otázku, ktorá sa týka týchto kryptomien, pretože toto je veľmi dôležitá otázka, ako ste to správne podotkli. Uh, No už ten problém, e, ktorému sa venovala aj komisia, aby sme sa venovali týmto kryptomenám a kryptoaktívam, e, tam bol taký problém, že čím viac nástrojov budeme mať na trhu, tieto nespadajú pod e, takéto tie právne návrhy, ktoré momentálne máme, takže tieto kryptomeny, toto sú elektronické peniaze a tam budeme potrebovať, záleží od toho, či sú to investičné alebo výnosové prostriedky a podľa toho spadajú pod takúto e, legislatívu, ale niektoré z týchto aktív nespadajú ani pod jednu z legislatív, pretože sú tu iné dimenzie. A o tom sa hovorilo aj na G7, bolo to v správe G7, kde sa hovorilo aj o Libre, ako lepšie zadefinovať štruktúru reakcie jednotlivých legislatívnych návrhov a mm, toto e, sme teda chceli e, sa obrátiť na túto asociáciu, aby nám jasne zadefinovali, e, o čo v tomto mm, prípade ide, aký produkt presne to je. Čiže musíme chápať, aké druhy nástrojov sa budú tuto uplatňovať a na to sa potom uplatňuje príslušná legislatíva. Aj komisár Dobrovský povedal, že sa tomu bude venovať, či sú to elektronické peniaze alebo je to investičný prostriedok. No a takto sa pristupuje k týmto kryptomenám a kryptoaktívam e, tiež účinnosť monetárnej politike, najmä pokiaľ ide o tie, tento majetok. Takže tam naozaj je tam široký diapazon legislatívy. No a teraz za SAD pod Tank. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám želám eh, mm, eh, dobrý deň. Ja som mal veľmi bohaté popoludnie, veľmi eh, perné popoludnie a v tejto anštitácii aj mimo, ale toto nie, tu je len Ofarkasa Farkasa a Eba. Toto je signál, keď ste k tomuto sektoru priateľský, tak tu ide o integritu tejto inštitúcie a, a momentálne momentálne máme obmedzenia. Vy sa naozaj snažíte vyriešiť tento konflikt zaujímav, ako ste povedali, ale neviem, nakoľko je to dôveryhodné, eh, eh, keď chcete zmeniť tie finančné pravidlá, keď pán Farkas sa nevenuje Bazelu 3 MPL, ps 2 e, ale toto nespo, nespadá do e, práce EBA, do tých prác, ktoré pán Farka zrobí. Môžete mi niečo kľúčové povedať, nejakú, nejaký, nejaký kľúčový dokument, na ktorom pán Farkas nepracoval. A tiež v tomto pripise píšete, že pán Farkas i má primárnu zodpovednosť na zabezpečenie, aby tento systém bol implementovaný a fungoval. Čiže na jednej strane tu máte reštrikcie a na druhej strane e, e, on by mal ich e, tieto veci uvádzať do života. Aké je to dôveryhodné? A Potom to vyzerá, ako keby pán e, Farka spracoval vo, svojom, vo, vo svojej kancelárii len ako taký poslíček a nepracoval na takýchto najdôležitejších návrhov. No my takúto štruktúru budeme blokovať a teraz keď sa pozriem na stanovy, tak neviem, či stanovy umožňujú že tuto je, nesmie mať ani, ani záujem, ani sa mu venovať. Vy si myslíte, že toto vám umožní toto zablokovať a že je tu taká možnosť, ktorú ste z EBA prediskutovali. Toto by ma zaujímalo. A ešte len tak do záznamu, pán predsedo, ja podporujem pána Karkána a na a vy by ste sa mali zrieť akéhokoľvek eh, kontaktu s pánom Farkasom, pretože toto naozaj môže poškodiť integritu, integritu tejto inštitúcie. Pán Kampa. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto veľmi dobrú otázku. Áno, áno, je to veľmi perné popoludnie, ale mňa to veľmi teší. E, áno, ja som veľmi rád, že e, sa môžem takto vyjadriť týmto otázkami. Ja si úprimne myslím, e, že to e, Tuto neprišlo k žiadnej aktivite a k žiadnemu správaniu, ktoré by bolo v nesúlade s našimi pravidlami. Ja samozrejme neočakávam, že by pán Farkas prišiel, ale ak by ste veľmi chceli, tak sa môžete na nás obratiť. A, takže takto je to najlepšie presadiť toto rozhodnutie. To by bol ten, e, myslím si, nielen optimálne riešenie, ale najlepšie riešenie. No a potom potom ide, pokiaľ ide o to blokovanie rozhodnutia, nuž to je jadro toho problému. A mm, aby som zareagovala aj na predchádzajúce otázky, blokovanie rozhodnutia to je veľmi dôležité a E, teda tu sa musíme rozhodnúť, čo za čo. E, a tá situácia je taká, momentálne máme tu, môžeme zabrániť nejakej osoby, aby si zarobil na živobytie a nepod, neposkytneme mu žiadnu alternatívu. Takáto situácia je, pretože keď odíde z EBA, áno, a má teda len takú polovičnú prácu tam, ale um, predsa len niečo má a preto ten právny základ je taký, že je vhodné obmedziť obsah jeho aktivít, ktoré táto osoba môže robiť v novom zamestnaní, ktoré by mohli byť s predmetom stretu záujmov, takže tieto obmedziť. No a ako ste povedali, to znamená, že vo svojej novej práci pán Farkas bude mať určité povinnosti, ktoré nie sú v stret, stret záujmov, ktoré nepredstavujú predstavujú stred záujmov no Mm, takže toto je pre EFMU a pre pána Farkasa jediné riešenie. Takýmto spôsobom sa to dá vyriešiť. No ale samozrejme musíme sa pozrieť aj na evolúciu, priemyslu. Tam sa pracuje aj mimo európskych záležitostí, takže práve týmito vecami sa môže zaoberať týmito aktivitami. No a potom k tomu, čo ste povedali o presadzení tohto rozhodnutia. Áno, že on bude presadzovať tohto rozhodnutie, ktoré sa týka jeho, áno. Samozrejme, sa to týka jeho a ja som povinný eh, tiež dodržiavať dodr, dodr, dodržiavať eh, predpisy v cestnej premávke. No a samozrejme takto je to ten orgán, ktorý musí dodržiavať svoje vlastné, eh, svoje vlastné pravidlá, teda aj tá osoba, ktorej sa to týka, musí dodržiavať tieto pravidlá. Ďalší rečník za Ríne, nech sa páči. Najprv na pána Mejera, pokiaľ ide financovanie zeleného prechodu Európy. Tu je dôležitá integrita tých dlhopisov. Ste spokojní s tým, že tu bude dosť integrity, pokiaľ ide o zelené e, obligácie pre investorov. Pánu Bernardinovi, dobré oceňovanie sa týka, e, s tým sa spájajú určité obavy chcete e, riešiť túto otázku v Írsku, v Spolnom kráľovstvu, je jasné, či by to mohlo byť celoeurópske zisťovanie, e, pokiaľ ide o dobré duálne oceňovanie, pokiaľ ide o e, Pokiaľ ide o z, zlé dlhy, e, nekvalit, nekvalitné pôžičky. Ste spokojní s tým, že je tu dostatok podpory národným orgánom, aby sa zabezpečí, že keď sa predávajú požitky, že uh, sa plnia základné štandardy pre e, malé e, a stredné podniky, mladých, malých poberateľov úverov a tak ďalej. Máme naozaj nedostatky. Je tu veľký tlak na banky zbaviť sa týchto požičiek kvôli nákladom kapitálových požiadaviek. A ste spokojní s tým, že robíme dosť na to, aby jednotlivci, ktorí e, sú tu roz, mali kvôli e, e, kde ide o, o konflikty záujmov regulátory a súčasne ochrancovia spotrebiteľov, ktorí sú vlastne spotrebiteľmi alebo teda zákazníkmi v tých bankách súčasne, pán Major. Ďakujem za otázku. Pokiaľ ide o zelené e, dlhopisy. Tu je jasná, jasný dopyt e, k smerom k väčšej spolahlivosti e, tých označení a súkromný sektor pred, tu je pred verejným, pokiaľ ide o štandardy, pokiaľ ide o trvalú držateľnosť, aj hlavne pokiaľ ide o štandardy zverejňovania, riziko E, toho greenwashingu, rôzne štandardy, rôzne typy e, e, formátov ohlasovania. Je tu väčšia požiadavka jasnosti, takže chápem, že tieto diskusie prebiehajú, pokiaľ ide o vhodný rámec. A môj osobný názor je ten, že teraz je na čase prísť s regulatórnymi opatreniami, kde sa stanoví verejný sektor. A verejný sektor v konečnom dôsledku musí mať to, aké sú požiadavky kladené na zelené obligácie. A pokiaľ ide v praxi, potrebujete potom preverovať, kde potrebujú plniť tieto požiadavky, tieto dlhopisy. Z iných finančných sektorov poznáme, že sa tu dá pracovať s verifikáciami, tie môžu robiť tretie strany. Tu je dôležité, aby zabezpečovali, že je to spolahlivý systém. Máme to v iných e, oblastiach, všeobecne finančného výkazníctva, kde máme systém e, požiadaviek a v tomto ohľade auditorské firmy e, posudzujú kvalitu. Ale oni sami sú regulované nariadeniami pre verejný sektor. Je tu však určitá narastajúca miera Eh, učenia sa, poučenia v týchto oblastiach. Ďakujem vám za vašu otázku. Treba spomenúť i spôsob, eh, akým eh, vykonávame dozor. Čo my robíme, že máme správy na výročnej báze, kde máme indikátory základných problémov z rôznych členských krajín nielen od národných orgánov, ale tiež od združení spotrebiteľov a od trhu. Musíme si dávať priority, aké kroky kde príjmeme. Napríklad tematickú revíziu, pokiaľ ide o cestovné poistenie minulý rok. Tu v minulý rok bolo množstvo krajín s problémami u cenotvorby a tak ďalej To je výsledok vlastne našich varovaní pre trh. To e, dvojité e, e, oceňovanie je problémom viac v Spojenom kráľovstve a Írsko, ako ste povedali, toto budú naše priority v budúcich rokoch a nevylučujem, že budeme tiež robiť celkovú analýzu na európskej úrovni. Sú tu však aj ďalšie otázky, napríklad predaj E, životných poistiek, spojení e, s hypotékami a tak ďalej. Takisto otázky transparentnosti a tiež doplnkové poistenia, ktoré sa pripájajú k iným produktom. Tie spomínajú vo viacerých krajinách v Európe. Musíme si dávať priority u týchto paneurópskych analýz, ale taktiež to duálne oceňovanie je niečo, čo, čo riešime a tu sme v kontakte i s národnými orgánmi. Pán Kampa. E, ďalšia otázka. No. Pokiaľ ide o úroveň MPL, to je vlastne e, e, otázka, kde niektoré jurisdikcie e, majú iné postupy ako iné. V niektorých prípadoch sú to spoločnosti, E, ktoré posudzujú aktíva, niekde iné spoločnosti. Transmisia MPL mimo bankový sektor, niekedy sa predávajú, niekedy sa vykonávajú e, prostredníctvom záruk. Toto sú rôzne jednoducho prístupy a to sa do širokej miery v rámci jurisdikcie líši. A to, čo ste vyspomenuli, pokiaľ ide o jednotlivcov a malé a stredné podniky, pokiaľ ide o dobrú ochranu E, spotrebiteľov, pokiaľ ide o výkon týchto MPL. Nejde len o ochranu spotrebiteľov v určitých jurisdikciách. E, sú tu veľké problémy e, riešiť záruky alebo teda zlé požičky. To preverujeme a máme veľmi podrobné informácie. Ako to vyzerá s tou, s tou eh, exekúciou u eh, tých eh, zlých pôžičiek? To samozrejme všetko sa nasleduje až po výkone zo strany bank. Samozrejme v prípadoch, ak tretia strana nie je bankou. Ale samozrejme neskôr budeme mať viac informácií. Ďakujeme. T- teraz máme ešte 10 minút a 5 ľudí, ktorí majú otázky. Takže buďte struční. CEPP, pán Gyori. Pani Gyori. Použijem maďarčinu. Ďakujem. Mám otázku na pána Kampu, dokonca dve otázky a budem sa snažiť byť stručná. Prvá je nasledovná. Pozerali sme sa e, na ekonomiku posledných rokov. Rast, nezamestnanosť e, klesala alebo sa znižovala. Banky si počínali dobre, však súčasne sme boli svedkami toho, že viera alebo dôvera ľudí v tento sektor nebola na najlepšej úrovni a ľudia majú pocit, že je tu menej e, bank, ktoré zlyhali v tých stresových záťažových skúškach, než by tomu bolo zdravé. V tých materiáloch pre tento výbor sme dostali informácie o nemeckej e, Deutsche Bank, kde komerčná hodnota je teda nižšia než nominálna hodnota. Prečo je tomu tak? Prečo máme situáciu, že verejnosť nie je ochotná veriť, že banky sú v dobrom stave? Druhá otázka sa týka kry- kryptomien. Nechcem hovoriť o regulácie, ale o prístupe bank. Je to, je z najväčších problémov, pretože tieto banky strácajú tisícky klientov. Nedávno mi v banke povedali, že nemôžete platiť, e, môžete použiť len určité špecifické nástroje. Aké posolstvo dávate e, ako EBA bankám, ako môžu prežiť? Máme tu e, problémy s terorizmom, praním špinavých peňazí, ale kryptomeny predstavujú problémy, ako tu môžu prežiť banky, ak strácajú klientov. Thank you for the questions. Uh, you know, you are absolutely right. Máte pravdu, keď tvrdíte, že vnímanie trhu, vnímanie e, investorov, pokiaľ ide o hodnotu Európskej bank, nie je pozitívne. A trhová versus e, knižná hodnota bank, to je ten rozdiel. Preto si môžeme klásť otázku, že sú tu potenciálne problémy. Ja som sa snažil v tej prezentácii E, vysvetliť tento celé makroprostredie v EÚ, neschopnosť bank uspôsobovať ich rast a výnosy, pokiaľ ide o náklady, takže e, pomer nákladov a prí, prí, e, výnosov. Takisto výzva, pokiaľ ide o technológie, nové produkty, to je veľké pre banky, veľká výzva v mnohých oblastiach. Takisto pokiaľ ide o ich investície, aby držali e, krok s tempom technologických zmien. Takisto pokiaľ ide o ich e, vstup do nových oblastí e, podnikania napríklad platby v základných, zahraničných menách napríklad. to samozrejme mení manžer, marže, e, veľké výzvy. A čo my robíme? Ako regulátori sa snažíme, máme samozrejme mandát pre finančnú stabilitu, snažíme sa zabezpečiť, aby dlhodobo a strednodobo e, banky vykazovali udržateľný e, obchodný model, aby boli silnejšie, aby mali viac kapitálu ako MPL. A pokiaľ ide o výnosy, sa vlastne pozeráme pretešíme sa na e, posilnenie. Banky musia nachádzať cesty von z tohto. Je to veľký proces, má náklady, reštrukturalizácia. Dôležitý je do, dobrý proces pre e, takisto vystúpenie z trhu. A tretí dôležitý aspekt je to, že my ako regulátori si musíme uvedomovať, že pokrok v inováciách E, pre, musí pre nás znamenať, že sme technologicky neutrálni, pokiaľ ide o implementáciu danej technológie na trh. Rôzne kritéria znamenajú pre nás e, stabilitu trhu a ochranu spotrebiteľa hlavne. Musíme však byť i neutrálni. Nie ide o ochranu bank voči nebankám, a, a takisto nesmieme chrániť určité banky voči určitým iným bankám. Malé, veľké, nové, staré. To je veľká výzva pre nás. Kľúčová výzva, tak povediac. Teraz Pedro Marquez za SAD, nech sa páči. budem sa, obraciam sa na pána Bernardína v portugalčine. Pokiaľ ide o vašu aktivitu ako predsedu EOP, eh, máme tu eh, rámec nízkych úrokových sadzieb a to vedie k určitým rizikám. A to samozrejme môže mať dopady na ďalšie vami spomenuté sektory. Mám na mysli eh, dôchodkové poistenia. Aké opatrenia navrhujete na zvýšenie účinnosti tohto sek- sektoru? aby sme vedeli lepšie reagovať na výzvy e, výnosnosti a tiež vaša úloha podpredsedu dozorného orgánu. Tu by som sa rád spýtal na systémové riziká. A ako vnímate situáciu vo finančnom sektore, kde momentálne riziká sú poverne nízke v porovnaní s minulosťou? Súčasne však Banková únia musí byť dovršená a nie je tomu tak. Aké konkrétne opatrenia navrhujete? Napríklad zrýchlenie e, spätného zaistenia backstopov. Toto je vlastne tá otázka. Fintech, ďalšia otázka tieňov e, e tých, tých bank, e, ktorá e, sa čoraz viac natíska, do akej miery e, a, a e, do akej miery je stabilita zabezpečená v celom finančnom sektore? Ďakujem. Samozrejme, že sa veľmi rád e, odpoviem, ale v angličtine. Pokiaľ ide o prostredie nízkych e, úrokových sadzieb, dneska je to, dnes je to ultra nízke to je samozrejme obavou pre, e, pre penzíne a poistné inštitúcie. Obchodný model totiž e, pre životné poistky a penzíne fondy je to obchodný model, ktorý e, sa otriasa. Máme tu množstvo opatrení z počas mnohých rokov, Chceme zabezpečiť, aby sme mali špecifický režim, ako povedzme v Solvency 2, ktorý bude anticipovať a sledovať trhy a spoločnosťam i dozorcom dá oveľa lepšie chápanie dopadov zmien e, premenných na trhu. E, máme teraz režim so Solvency 2, kde jasne e, lepšie reagujeme na výzvy nízkych úrokových sadzieb. To je samozrejme veľmi pozitívne a tiež nám to ukazovali opatrenia, ktoré e, pred pár rokmi EOPA pretláčala, aby sa zabezpečil, že poisťovne uspôsobujú svoje obchodné modely, že menia typy produktov, ktoré predávajú, že lepšie robia, oceňujú e, záruky. To sú dôležité aspekty. Dôležité je však i to, aby, sa dobre vyspor, aby sme sa dobre vysporiadávali s tými už existujúcimi portfóliami. Oni totiž e, zabe, e, predstavujú povinnosti voči európskym spotrebiteľom. A to, čo sme tu urobili s Solvency 2, je zabezpečiť, aby to bolo prechodné obdobie, ale nie však voľné obdobie, kde poisťovne budú e, zvy, zvyšovať kapitálové vybavenie podľa Solvency 2 Taktiež, aby tieto spoločnosti e, alebo budú musieť mať zabezpečenie, že dividendová politika zohľadňuje potrebu vytvárania, e, navyšovania kapitálu. Toto je totiž teda niečo, čo je veľmi dôležité. Mm, my sa samozrejme na to veľmi podrobne zameriavame. Čo ešte možno urobiť, aby dve veľmi dôležité veci. Poprvé, e, záťažové skúšky Musím povedať, že e, robíme zaťažové skúšky v poistnom a penzijnom e, sektore. Veľmi nás kritizovali e, predstavitelia firiem, že niektoré naše postupy boli nerealistické, ale realita nám dala zapravdu. Pred pár rokmi, keď sme robili zaťažové testy v prostredí nízkych E, úrokových sadzieb, tak teraz sa ukazuje, že tú krivku, ktorý sme vtedy testovali, že dokonca realita ju preskočila a bolo teda správne mať takéto vnímanie nie len zo strany dozorného orgánu, ale i z druhej strany, kde e, oni chceli samozrejme predstavitelia priemyslu odhadovať budúcnosť. E, ešte však poviem jednu vec, ktorá nás, by nás mala viesť k opatrnosti. Terajšie nízke úroky E, e, nám e, ukazujú, že sa musia meniť obchodné modely a že je tu oveľa menej záruk presunom k oveľa silnejšiemu biznisu alebo respektíve tu, sú tu ďalšie výzvy. U takýchto výrobkov E, a e, rozhodnutiach u investícií. Veľmi často nie sme vybavení na tieto rozhodnutia. I dôležité je, aby sme veľmi dobre e, nasledovali tento typ výrobkov. Pri výkone dozoru je dôležité, aby príslušné informácie a manažment distribúcie týchto produktov to zohľadňoval tu ide takisto o to, kde sa posúva riziko na spotrebiteľov. A teraz len veľmi rýchlo k systémovým rizikám poviem e, osobný názor. Musíme dovršiť bankovú úniu a mali by sme mať na európskej úrovni odvahu, keď máme tu európske produkty, aby sme dozor a schvaľovanie dali na európsku úroveň. To sa nedalo doteraz to bol návrh komisie, ktorý veľmi podporoval parlament. Bohužiaľ, rada to nespravila, takže to je taký prvok, ktorý musí byť predmetom európskej diskusie. Ďakujem teraz Moli Scott Kato za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Otázka je pre pána Majura. Budem hovoriť o udržateľnosti v rámci kapitálových trhov. V rámci júla tam ste prijali technické odporúčania. ESMA došla k záveru, že neodporúčalo by sa meniť nariadenie, pokiaľ ide o mandát udržateľnosti a charakteristiky, ktoré s tým súvisia. Ja by som chcela povedať, že je to jednoducho sklamaním, pretože kreditové agentúry zohrávajú dôležitú úlohu. A toto je ešte rok 2018, kde parlament žiadal, aby tu bol mandát, aby sa do metodológie zapracovali tieto rizika. To znamená, ak toto nie je nejaká alternatíva, aké mechanizmy navrhujete, ktoré by mali rovnaký širokospektrálny záber a podporovali by investície, ktoré potrebujeme, keď sa nachádzame v tomto prechodnom období. A vo všeobecnom tóne, ako si myslíte, že sú tu pripravené kapitálové trhy na šoky. Je to ťažko predpovedateľné, ale predsa len. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu otázku. Možno pokiaľ ide o tú poslednú vec, tá potreba, aby sme sa venovali otázke udržateľnosti z perspektívy kapitálových trhov. Treba urobiť všetko pretože, keď tu máme nejaké informácie ohľadne emitenta, pokiaľ ide o to, toto prostredie, musí byť reflektované v týchto informáciách, ale pokiaľ ide o ratingy. A už časnejšie tohto roku sme naznačili, že keď tieto faktory udržateľnosti zohrávali úlohu v rámci ratingu, tak to by malo byť objasnené a malo by to byť jasné investorom, Toto by malo byť jasné pre podniky a na dôvažok by som ešte povedal, že nejde tu iba o vplyv prostredia, prostredia, pokiaľ ide podniky, ale pokiaľ ide aj opačný efekt, kde vlastne emitenti ovplyvňujú prostredie. A máme tu viacerých investorov, ktorí chcú informácie ohľadne toho, že aký dopad má napríklad môj poisťovateľ na, životné, na prostredie keď hovoríme o profitabilite, alebo pokiaľ ide o hodnotu tohto, chcú jednoducho vedieť, aký dopad to má na prostredie. Takže je to dôležité, musí to byť takisto zapracované. My sme podporili prácu napríklad ešte včasnejšie tohto roku, keď sme radili komisii, pokiaľ ide o investičné firmy, aký, ako by mali vnímať tento dopad na prostredie keď napríklad poskytujú poradenskú činnosť klientom, takisto sme hovorili, že by nebolo správne ísť úplne cestou udržateľnosti, pokiaľ ide o rating. Treba poukázať na to, že ratingy kreditov vlastne nie sú automaticky dopadom toho, ako sa to prejaví na prostredí. Takže dôvod, prečo sa nejde ďalej v týchto oblastiach, pretože je tak ako to je vnímané v rámci nariadenia, tam sa vlastne hodnotí hodnota týchto kreditov pre klientov. Ďakujem pekne a posledným rečníkom pán Beck za ID. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám otázku pre pána Kampu a budem hovoriť po nemecky. Za ostatné 3 roky 50 najslabších bank v Európskej únie podľa dashboardu EBA, mám to tu pri sebe, vlastne v druhom kvartáli roku 2019 nez, nemohli zvýšť e, mieru e, možnej záchrany pri problémoch. Ale táto prvá otázka pozostáva skôr z troch podotázok. Tie štatistiky EBA podľa vášho názoru objasňujú to, že požiadavky na kapitál a pokiaľ ide o opatrenia na znižovanie rizika, že to stroskotalo, pokiaľ ide o riešenie problémov tých najmenších bank, to sa nezlepšilo. Malé banky sú menej solventné a takýmto spôsobom je to vlastne systémové riziko. Napriek Bazileju 3 a napriek tomu, čo predpisuje Európska únia v tejto oblasti. Druhý aspekt podľa hodnotenia viacerých nemeckých bank, negatívne úroky a zaplavenie peňazí z Európskej centrálnej banky sa vlastne negatívne ovplyvnila nesolventnosť e, bank. Ako vnímate túto voľnú politiku Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o platobnú schopnosť týchto bank? A tretia otázka. Negatívne úroky vedú, vedia, vedú k k nepriamým nákladom, predovšetkým tých krajinách, kde negatívne úroky e, sú proti, v tých krajinách, kde to ide proti predpisom daných krajín. Mali by tieto obmedzenia byť uvoľnené na to, aby platovná schopnosť vo finančnom sektore bola zlepšená? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kampa, môžete opovedať. Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokiaľ ide o tie prvé aspekty, už som to povedal v úvode, kapitalizácia, kapitalizácia európskych bank vo všeobecnosti sa zlepšila, to sa zvýšilo, neviem, že sa to zlepšilo, ale tie problémy sa znižili, to znamená, tie malé banky, e, tie zvýšili svoje kapitály. Takže Takýmto spôsobom sa situácia zlepšila. Súčasné pôžičky kapitálu sú v podstate viac menej na základe pravidiel a na základe tých stres testov, ktoré sme tu mali minulý rok, záťažových testov. Nie sú tu nejaké kapitálové potreby, pokiaľ ide o celé prostredie Európskych bank. Pokiaľ ide o ďalšie dva body, ktoré sú dôležité, to sú tie vyhliadky, pokiaľ ide o ziskovosť bankového sektora to je teraz skutočne slubné, tie nízke úrokové sadzby, to je situácia, kde vlastne čistý príjem bank je vlastne spochybnený a znižuje sa a zároveň banky preukázali nedostatky, pokiaľ ide o e, možnú schopnosť kompenzovať to. To znamená, kompenzuje sa to takým benigným prostredím, ktoré máme, a nás teraz zaujíma, že či sa hospodárstvo, keď išlo dolu, nemôže vrátiť smerom dohora a aby tu bol náhodou väčší tlak na banky. A pokiaľ ide o negatívne, negatívne úrokové sadzby, predovšetkým pokiaľ ide o e, prostriedky bank, Momentálne robíme hodnotenie, že aké sú tu právne požiadavky, možno tu budú stanovené určité limity, pokiaľ nie negatívne e, úroky, pretože toto sa líši medzi jednotlivými krajinami a to je určitá výzva pre banky, ale môže to byť aj výzva v tom zmysle, že keď tu budú obmedzenia, tak sa to možno bude uberať iným smerom, že sa napríklad zvýšia poplatky za služby a že jednoducho bude to mať určitý dopad na spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Bernardinovi aj ďalším dvom hostom za odpovedanie na otázky. Ďakujem za výmenu názorov. Vždy to je zaujímavé a my dúfame, že tu bude ďalšia spolupráca. A teraz zostane slovo pán Guzman. Thank you. Uh... Teraz pôjdeme ďalej. Máme tu bod 7 a bod 8, ktorý máte v programe. Those who are leaving the room, please do so quickly. Poprosím vás, opuste miestnosť rýchlo, ak ju opúšťate a ostatní tu zostaňte. So Lidia Pereira is the, shadow, is the rapporteur for... Máme Lidiu Pereiru, ktorá je spravodajkyňou pre obidve tieto správy. Pán Ferber sa v jej mene vyjadrí. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Prečítam teda informácie, ktoré poslala ľudia. Tlmočníci ich nedostali. Menia sa naše spoločnosti aj e, vidíme, že spotrebitelia aj podniky čelia problémom a to v každých formách služieb. Elektronický obchod narastá a hlavne teda v Európe. V roku 2008 na 69% internetových používateľov nakupovalo online, 36% od, e, nákup, od podnikov alebo obchodov mimo hraníc EÚ. Preto musíme vnímať digitálny notný trh ako príležitosť podpory nášho hospodárstva. Preto musíme hľadať e, uvedomelú legislatívu, ktorá nebude e, preven- obmedzujúco pôsobiť pre online biznis. Inovácia, digitalizácia ide ruka v ruke s výzvami a prekážkami, pokiaľ ide o skutočný digitálny trh. Podvody v DPH to sú takisto prekážkou. Cieľom týchto správ je zlepšiť náš spoločný európsky prístup, naše stratégie výmeny informácií a spoluprácu. Bohužiaľ, aspoň tak píše, Pani Pereira, nemohla som byť medzi vami dnes, hoci som chcela. Požiadala som sekretariat, aby sa táto diskusia presunula na zajtra, ale nebolo to možné. Je mi ľúto, že dnes tu nemôžem byť, ale teším sa na spoluprácu. Predovšetkým s tieňovými spravodajcami, o ktorých očakávam dôležité vstupy v najbližších dňoch. Máme tesný harmonogram, ale dúfam, že sa nám podarí mať jasné stanovisko za parlament. Ako viete, toto je konzultačný postup v oboch správach. Ja si uvedomujem, že rada príjma konsenzus k tomuto, ale vychádzam z toho, že je dôležité spomenúť, že tento parlament má jasnú pozíciu, pokiaľ ide o boj proti podvodom v oblasti DPH. Inovatívne riešenia si vyžadujú inovatívne regulácie a nariadenia, a boj proti podvodom, to si vyžaduje sofistikovanú reakciu zo strany legislátorov. Preto som sa rozhodla, že vzhľadom na význam tohto, tejto témy navrhnem zjednodušený postup a využijeme možnosť vypočuť si všetky politické strany, ktoré sú zastúpené v parlamente, aby sa vyjadrili a bude tu príležitosť túto tému dať aj na plénu a budeme mať štrukturovanú diskusiu otvorenú všetkým občanom a bude tu možnosť zdôrazniť aj to, že aké sú naše priority v rámci boja proti podvodom DPH. Ten, toto sa týka návrhov, pokiaľ ide o smernicu aj nariadenie. Vzhľadom na tú smernicu budujeme záväzky alebo povinnosť, aby sa robili detailné informácie o transakcia, predovšetkým pokiaľ hraničné transakcie a v rámci nariadenia zasa spúšťame CSOP, nový centrálny elektronický systém o informáciách platieb. Tento systém má zlepšiť spoluprácu s členskými štátmi a budú sa tu zbierať elektronické správy. Tento integrovaný prístup vytvára záväzky pre všetkých, tak pre poskytovateľov platieb, platobných služieb, ako aj klientov. Týmto chceme lepšie bojovať proti týmto podvodom v oblasti DPH. Je neakceptovateľné, aby strata v oblasti DPH bola odhadovaná na úrovni 5 miliard eur, a to ročne. To prezentuje zhruba celý sektor elektronického obchodu v Portugalsku v roku 2020. Je to takisto problém, pokiaľ ide o rozdiely a výpadky, ktoré boli na úrovni 27 miliard roku 2017, 267 eur na osobu v rámci Európskej únie. To je scenár, ktorému čelíme a vzhľadom na naliehavosť, aby sme tu mali jasné a presné odpovede, dúfam, že budeme mať rozhodnutie ešte tento rok. Ja by som chcel zdôraziť niektoré veci, ktoré musí rada brať do úvahy napríklad digitalizácia. Vidíme, že tu dochádza k postupom a digitalizácia sa stále viac dematerializuje. Potrebujeme postupovať progresívne, aby sme skutočne mali efektívny systém, pokiaľ ide o DPH. Spolupráca a modernizácia to je ďalší bod. Národné orgány musia zlepšiť spoluprácu. Je dôležité, aby sme transformovali súčasný dialog do konkrétnych riešení využijeme túto príležitosť, aby sme postupovali cestou overených postupov a modernizovali systémy. Tretie, fintech. Tieto škodlivé zmeny, ktoré vidíme v finančných eh, oblastiach, vidíme, že to je negatívne aj pre národné daňové systémy. Ďalej ochrana údajov. Eurofisk bude mať kľúčovú úlohu v rámci takto nového systému, musí zlepšiť fungovanie a posilňovanie vecí správy verejných. Sú tu ďalšie dôležité nástroje, pretože na, máme dočinenia s ochranou citlivých údajov. Je dôležité, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú mieru ochrany údajov. A v neposlednom rade zjednodušovanie. Toto je takisto príležitosťou, aby sme zjednodušovali procesy, ktoré sú veľmi dôležité v oblasti DPH ako daňový základ, pokiaľ ide o logiku tohto systému. Kolegovia a kolegyne, teším sa na spoluprácu s vami všetkými v kontexte tých hlavných cieľov, kde chceme posilniť úlohu Európskeho parlamentu v týchto oblastiach. Máme pred sebou výzvy, pokiaľ ide o završenie menovej únie a to si vyžaduje skutočnú bankovú úniu a skutočnú kapitálovú úniu. Fiškálna politika je kľúčová pre túto stratégiu. Európsky parlament musí mať ambiciózne stanovisko, to je to, čo od nás očakávajú občania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Molnár, za SAD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Chcel by som sa poďakovať našej spravodajkyni za jej prácu na oboch témach. Silná európska stratégia a transnárodná spolupráca to je viac než kedykoľvek dôležité v minulosti, aby sme bojovali proti podvodom v oblasti DPH, kde viaceré zúčastnené strany zohrávajú kľúčovú úlohu v tejto oblasti. Návrh správy má za cieľ lepšie posilniť koordináciu a spoluprácu v tejto oblasti. Teším sa, že niektoré z týchto myšlienok, ktoré tu boli nastolené v predchádzajúcich diskusiách, sú pokryté už v tejto správe a je zbytočné teraz hovoriť, že toto je e, z našej strany niečo nové a preto v mene SAD by som povedala, že, povedal, že podporujem tieto pozmeňujúce návrhy spravodajkyne. Chcem iba dve pripomienky na záver. Pokiaľ ide o prvú tému, pokiaľ ide o požiadavky, teda bod 7, tam by som žiadala určité objasnenia, prečo spravodajkyňa navrhuje oddialenie, odročenie implementácie tento návrh, pretože nemáme čas, pokiaľ ide o boj proti tejto, týmto podvodom. A v nadväznosti na ďalšiu tému, pokiaľ ide o posilnenie administratívnej spolupráce na to, aby sme bojovali proti podvodom z DPH, ja by som poukázal na predpisy, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí, na to, aby sme skutočne mali výmenu informácií na patričnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kovařík za Reniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa predovšetkým chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Myslím si, že tento prístup, e, pokiaľ ide o oba, dve, oba materiály, možno len a len podporiť a tieto návrhy. Dôležité však je to, čo práve odznelo, ako to prečítal pán Ferber. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby naša legislatíva bola vhodná pre digitálny vek. Modernizácia, mm, ktorú tu práve chceme dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby táto bola vhodná nielen pre nové technológie, ale ako to už bolo spomenuté, tie nové spôsoby podvodov v podstate prebiehajú na internete, takže toto musíme neustále sledovať a musíme zabezpečiť, aby sme tento cieľ dosiahli, aby sme detekovali tieto kreatívne podvody. Chcel by som však vyzdvihnúť niekoľko technických pripomienok, ktoré sú dôležité pre implementáciu tejto legislatívy, najmä pokiaľ ide aj o prijatie zo strany zainteresovaných strán. Dôležité je zabezpečiť, aby tieto pravidlá, ktoré sa týkali poskytovateľov e, platobných služieb, by sa uplatňovali len na platby online, pretože by tu mohli byť určité problémy. A tiež je potrebné zabezpečiť, že e, nebudeme e, požadovať extra alebo neprimeranú administratívnu záťaž od týchto poskytovateľov platobných služieb. A v konečnom dôsledku by bolo dobré, keby sme preskúmali možnosť lepšieho výkazníctva, ako napri- ale a nie vykazovanie každej transakcie. Ale sú tu určité nedostatky v legislatíve a toto by bolo efektívnejšie, aby sme preklenuli tieto nedostatky a nebolo by to také ťažkopádne. Tiež by sme mali Eh, preskúmať možnosť ďalších pozmeňovacích návrhov, ako toto vylepšiť a určite sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou, ako aj so stieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za zelených pani Skotka. To ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcela poďakovať pani Pereire za jej návrh z práce, práve práve, správy. A tiež pokiaľ ide o takéto podvody, tie sú naozaj veľmi dôležité a pokiaľ ide o cezhraničné podvody DPH, komisia to odhaduje na 5 miliard ročne a práve pokiaľ ide o elektronické obchodovanie, tu sa musíme na to mimoriadne zamerať a preto potrebujeme účinné protipodvodné opatrenia. A preto každopádne tento návrh podporujem a to, čo navrhuje spravodajkyňa, môžeme počiarknúť dôležitosť uchovávania záznamov na 3 e, roky, ale nemôžeme podporiť posunutie e, vstupu do platnosti od 2 roky, pretože tu naozaj strácame veľmi veľa peňazí, čo nám spôsobuje obavy. A pokiaľ ide na naše pozmeňovacie návrhy, E, čo nám spôsobuje najväčšie obavy je možnosť hodnotenia nových legislatívnych návrhov a ako veľa peňazí sme získali opätovne späť na základe uplatňovania týchto nových pravidiel a tak by sme sa na to mali zaoberať, v nasledu, zamerať na, na, v nasledujúcich rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Jurica. Jurica. EKR. A... Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto legislatíva naozaj musela byť pozmenená, aby sme sa venovali týmto medzeriam, medzerám v tomto dokumente. Preto to podporujem, ale určité, mám určité pochybnosti a výhrady, ako to napríklad uviedol aj pán Kovážik. Pokiaľ m, mm, ide o komisiu, tieto e, výpadky sú medzi 0,7 od celého, e, celkového výnosu v niektorých členských štátach až do 30 5,5 v iných štátoch a preto budeme potrebovať e, harmonizáciu DPH a bolo by dobre, keby sme sa pozreli na osvedčené postupy, aby sme vedeli, prečo niektoré členské štáty majú 50 krát väčšiu, väčší výpadok v DPH ako ostatní. A bolo by vhodné, keby to bolo proporcionálne, aby tu nebola veľmi veľká administratívna záťaž pre týchto poskytovateľov platobných služieb a e, tento boj proti podvodom by naozaj nemal byť prevážený e, e, týmto administratívnou záťažou a nie som si istý, že toto naozaj splňame v tomto návrhu a tento návrh nesprávne predpokladá, že pláca, mm, že, že tento príjemca platieb na základe PSP by mal mm, byť ultimátnym príjemcom, ale napríklad, keď sú tu platby na základe kariet, tak tento príjemca tam neuvádza IBAN, IBAN a preto by sme navrhli, že tu je potrebné informácie zo strany PSP, ale tieto, ktoré momentálne nemajú. Čiže táto e, veľmi veľmi veľká administratívna záťaž môže predstavovať kompet- kompetitívnu nevýhodu pre poskytovateľov platobných služieb a my tu neznišíme tieto podvody na DPH. Preto si myslím, že je bezpodmienečne nudné, aby sme požadovali len také informácie, ktoré sú pre tieto PSP ľahko dostupné a ktoré je možno využiť na pomoc pri eh, zbe bere DPH. Teda jeden spôsob, ako znížiť administratívnu záťaž, by bolo lepšia, e, lepšie výkazníctvo, ako tu už odviedlo a nie každú transakciu uvádzať. A toto by sme, možno e, toto ECOFIN už e, dohodne v stredu, ale pre nás už bude neskoro eh, na to vplývať, ale napriek tomu by som chcel eh, tieto výhrady vzniesť a toto by sme mali zapracovať aj do nášho textu, ktorý budeme adresovať eh, rade. Ďakujem veľmi pekne, pán Šedevan, za GUI. Ďakujem veľmi pekne, môj kolega Dimitris ma požiadal, aby som ja predstavil naše názory. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať spravodajkyni, tiež pánu Ferberovi za to, že to tu prečítal naozaj tak názorne, že nám to tu predstavil. My sa všetci zhodneme na tom, že je to v Európskej únii veľký problém, pokiaľ ide o podvody na DPH No a toto národné hospodárstvo a sociálne služby negatívny zaťažuje, ale negatívny dopad to má aj na daňových poplatníkov. Tie čísla, ktoré uviedla komisia, to je 100 až 30 miliard, 130 miliard eur ročne, preto sa musíme nad tým zamyslieť, prečo sme už v minulosti neurobili dosť preto, aby sme to vyriešili. Možno sme tu nemali dostatočnú politickú vôľu. Každopádne sme však radi, že väčšina z nás sa uberá tým správnym smerom, že tieto podvody z DPA musíme obmedziť, že im musíme čeliť aj na základe posilnenej administratívnej spolupráce, výmena informácií, výmena osvedčených postupov, ale aj zavádzaním nových technológií, tak aby sme v reálnom čase reagovali, ak je to len možné. No a Niektoré politické skupiny sú tu ambicioznejšie, musia to na, byť naozaj závažné rozhodnutia, ktoré musíme urobiť my ako parlament. To sa týka aj posilnenej transparentnosti, prístup k informáciám a dátam, ktoré však nesmieme takto spochybniť. Osobné údaje, No a tu by som chcel poukázať aj na to, že toto musíme trestať, tieto podvody z DPA. Napriek tomu, ako povedal môj kolega Papadimodius, aj to prerozdelenie právomoci medzi inštitúciami to sťažuje v daňovej politike pre parlament, aby účinne E, vykonával svoju úlohu spolu so zákonodarcu. Takže tu by sme sa mali na to budúcnosti zamerať, ale nie na základe týchto dvoch správ. Tu sa tešíme v tejto súvislosti na spoluprácu. Ďakujem pekne. E, ďakujem veľmi pekne. Takže nie je tu požiadavka na Catch the Eye, takže záverečné pripomienky za No, spravodajkyňu, takže do 11. novembra podávajte do 6. popoludní pozmeňovacie návrhy a hlasovanie na, e, v Ekone bude 2. decembra a v decembri tiež budeme mať hlasovanie na plenárke, takže toto je potrebné prerokovať. A teraz bod 9 a tu by som dal mm, slovo mm, za SND pánu Pólovi Tangovi. Áno, tuto ide o, o DPH a o spotrebné dáne. E, to spadá pod program Európskej únie CSDP. E, takže tieto e, smernice sa týkajú obranného priemyslu a obranného úsilia a tu ide, aby sme to obmedzili medzi tým jedným štátom, ktorý to vydáva, ktorý to príjima. a práve toto vytvorenie CSDP umožňuje e, takéto vojenské akcie, e, kde ozbrojené zložky mm, E, ktorý sa týka aj e, civilného obyvateľstva, pokiaľ ide o CSDP. A tu ide o zásobovanie civilného obyvateľstva a tuto by sa to týkalo e, zásobovania určitých e, verejných orgánov, ale netýka sa to vojenských misií, pokiaľ ide o civilné operácie ako záchranné operácie. A toto je tá výnimka, ktorá existuje v rámci formátu NATO. A keď zhodnotíme technickú povahu textu, tak e, ráda sa vyjadruje k spoločnému stanovisku, ale nemožno tu povedať, že by prišlo k nejakým veľkým veľkým nezrovnalostiam. Tu sa prihovárame za zjednodušený postup tu by som navrhol, aby sme viedli konzul, v rámci konzultáciu s kolegami, aby sme sa zamerali na ten rámec CSDP a aby komisia v rámci CSDP eh, zaznamenávala obranné úsilie a potom v rámci týchto úloh CSDP eh, obranné úsilie by nemalo spadať po túto výnimku. E, takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda, e, pán e, Došal za EPP. Ja by som sa chcel pánu Tangovi predovšetkým veľmi, do, poďak, veľmi pekne poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. My túto prácu podporujeme, pokiaľ ide o tento spoločný systém DPH pre obranné úsilie. To je E, dôležité e, vzhľadom na e, spoločnú obranú politiku Európskej únie a preto my to každopádne podporujeme, dávame tejto správe zelenú. Pán Kovažík za Reniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež chcel poďakovať za návrh správy spravodajcovi, za jeho prácu. Absolútne súhlasím s tým, že sa musíme zamerať na DPA a spotrebnú daň a tento rámec v rámci Európskej únie, keď chceme naozaj veľmi vážne posilniť naše kapacity v rámci obranného úsilia, mali by sme zabezpečiť, aby sme tu mali rovnaké podmienky pre všetkých a Tiež e, to, to je veľmi dôležité v politike na to. Je teda dôležité, aby sme znížili administratívnu záťaž, aby sme e, predišli následným prieťahom v rámci mobility a tak, ako to bolo poskytnuté v rámci tohto rámca CSDP a tiež by som chcel počiarknúť dôležitosť eh, dohody nášho spoločného stanoviska Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne pani Kajto, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pánu Tangovi, spravodajcovi za jeho veľmi dobrý prístup pri tejto práci. Mm, za zelený my si myslíme, že je v poriadku vyňať tieto, tieto vojenské operácie, e, obranného úsilia z DPA, preto podporujeme aj tento návrh, pozmeňovací návrh, aby sme zaznamenávali, ktoré operácie e, boli príjemcami tejto výnimky. No a my by sme chceli, aby toto bolo na rade čo najskôr prijaté a čo najskôr implementované členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne pán Jurica za EKR. Ďakujem ja naozaj veľmi stručne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za rýchlu prácu na tomto dokumente. Ako už bolo spomenuté, všeobecné smerovanie rada už prijala a ja naozaj považujem za dôležité, aby tento spis prešiel s jednodušeným postupom, pokiaľ ide o DPH a výnimky spotrebných daní pre obranné úsilie Európskej Európskej únie v rámci NATO, aby to bolo zhodné a preto podporujem návrhy spravodajcu a bolo by dobré, aby sme túto správu veľmi rýchlo implementovali. Ďakujem veľmi pekne. Pán Šedván Zagují, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi za predloženie správy. Vážených kolegov a kolegyne, to neprekvapí, že ja sa dostávam k politickému hodnoteniu. Vo všeobecnosti máme kritickejší postup postoj, ako predtým tu predstavili tieňoví spravodajcovia, aj pokiaľ ide o obrannú úniu a o obranné úsilie. Ja samozrejme chápem úsilie Pola Tanga, že chce rozlišovať vojenské operácie a e, civilné nasadenie, ale napriek tomu nie sme s tým celkom uzrozumení a nesúhlasíme teda, aby tento Návrh prešiel zrýchleným konaním na základe článku 52. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujeme. Táto správa sa navrhuje do zjednodušeného postupu. Ak nikto to proti tomu e, nenamieta, tak ide o 6 členov ekonu to je tá hranica, pokiaľ ide o, o zjednodušený postup. Máme námietku v počte e, aspoň 6 poslancov. Tí, ktorí ste, e, máte túto námietku, dajte nám to najavo. Nemáme dosiahnutý, e, dosiahnuté takéto kvórum. Takže budeme postupovať v tomto zjednodušom postupe, ako bolo navrhnuté. lehota je piatok 15. novembra. Pokiaľ ide o tie pozmenujúce návrhy, alebo teda námietky. Ďalej sa posunieme k bodu číslo 10 programu výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2018. Slovo má pán Mavrides za SAD. Okay, so Mr. Mavridis is not here. Pán Mavridis tu ale nie je. O 4 minúty teda vám viažeme na túto prácu. Versen yes, finden. Nur eine Minute zu spät. Alles gut. So let's get started with item 10 on the agenda. Bod 10 našeho programu teraz. Pán Mevrides za SAD má slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. z sa sem neletí ľahko, práve som dorazil z letiska. Priamy let totiž neexistuje. Ďakujem. Správa e, za rok 2018 pro Centrálnej banke e, odzrkadluje sa dobrý vzťah e, parlamentu s ECB. Je to hlavný nástroj vyjadrovať naše názore vrátanie konštruktívnej kritiky voči politikám ECB, aby sa utržala cenová stabilita a tým pádom vysokú mieru ekonomickej konvergencie. Majúc toto na pamäti, tak som napísal e, túto správu za tento rok. Čas je tu dôležitým faktorom. Je to prvá správa nového volebného obdobia po voľbách nového predsedu, predsedu Centrálnej banky. Je to pokus o vyvážený, ale užitočný text, zameriavajúc sa na nasledovné rozhodnutia monetárne zo strany ECB v roku 2018 a ich dopad na ekonomiky eurozóny i ďalšie aspekty politík Európskej centrálnej banky a cesta vpred smerom k zodpovednosti. Najmä pokiaľ ide o monetárnu politiku zo strany ECB v roku 2018, a dopad na euro, e, ekonomiku eurozóny. Vítame zábezpeky pre euro, stabilitu eurozóny a e, vítame, že program pre nákup aktív umožnil e, dobrú cestu k obnove. Negatívne dopady na banky a čisté výnosy, to sa vyvažovalo do tejto, do, do tejto chvíle prínosmi vyššou mierou pôžičiek a nižšími nákladmi na poskytovanie e, e, pôžičiek a takisto pokiaľ ide o straty. Takisto konštatujeme takmer negatívne e, úrokové sadzby, ktoré spotrebiteľom a poberateľom úverov umožňujú profitovať z toho tempa ekonomiky, nižšej zamestnanosti a nižšími nákladmi pôžičiek. Súčasne vyjadrujeme naše obavy, že po krátkom období obnovy rast eurozóny sa e, výrazne spomalil na 1,2 HDP v eurozóne a 1,4 z HDP v EU27. Preto e, poznamenávame, že je dôležitá, aby monetárna politika e, bola spoločným cieľom do budúcnosti Ide tu o zistenia Európskeho systému centrálnych bank. Expertná skupina má zistenie k tomuto, kde sa analizuje e, odpojenie jednotlivých aspektov. V tejto súvislosti miera nezamestnosti v auguste 2019 bola 6,9 v EÚ a 7,4 v eurozóne. Najnižšie miery od júla 2008. Toto tento pokles nezamestnanosti sa však nepretavil do rastu miest. Ďalšie aspekty súvisiace s politikami ECB, Brexit, kap, e, kapitálových trhov, kryptokarancie, e, meny a tak ďalej. Tu sú dve dôležité problematiky. Treba rýchlo dovýšiť bankovú úniu, mutualizovaný systém záruk a takisté po druhé E, otázky spojené s Parížskou dohodou o klimatických zmenách, kde EU, e Európska centrálna banka je viazaná a mala by odzrkadľovať to v politikách pri vykonávaní svojho mandátu v jednotlivých indikátoroch. Toto myslím si, že je potrebné urobiť viac a treba zdôrazniť fiškálne politiky e, pre posilnenie dopadov do monetárnych politík a využívania prípadných e, sprievodných efektov. Tiež zdôrazňujeme, posilňujeme úlohy eura pri správnych štrukturálnych podmienkach. A pokiaľ ide o zodpovednosť na záver, náraz zodpovednosti za predsedníctva e, e Maria Draghiho e, možno konštatovať, ale treba ešte väčšiu mieru zodpovednosti, dialog a otvorenosť e, u budúcej prezidentky Tiež je dôležité zdôrazniť nomi- e, otázku nominácie členov výkonnej rady. Treba rodovo vyvážený zoznam. A pokiaľ ide o feedback e, pre jednotlivé e, časti, no už tak tu je uznesenie parlamentu z roku 2017. Tu vyzývame Centrálnu banku, aby neustále publikovala písomný feedback k uzneseniam parlamentu každoročne teda k správam e, Centrálnej banky. Teším sa na plodnú diskusiu dnes i v budúcnosti a tiež konštruktívnu spoluprácu na stretnutí tieňových spravodajcov politických strán. Ďakujem. Za EPV pani Merven. Ďakujem za túto vynikajúcu prezentáciu návrhu správy. Dobrá báza pre budúce diskusie, ktoré prebehnú určite v duchu otvorného dialogu a spolupráce. Chcela by som vám pripomenúť, že je nevyhnuté pre jasnosť tejto správy, aby naša správa sa držala len mandátu EBC, ECB. A tu predložím samozrejme pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle. A chcela by som zdôrazniť, že sú tu dôležité témy. Poprvé, a už ste to boli spomenuli, nezávislosť ECB, pokiaľ ide o realizáciu ambícií v oblasti stability cien, posilnenie medzinárodnej úlohy eura, tiež spomenutie kryptomien, nevyhnutnosť tiež lepšieho chápania rozhodnutí e, Centrálnej banky občanmi a tiež neustála snaha e, centrálnej banky smerom k posilneniu kybernetickej bezpečnosti. Dôležité je, aby táto správa mala veľkú podporu našeho výboru, ale taktiež na pléne, pretože je to prvý dokument, ktorý posunieme Christine Lagarde v mene Európskeho parlamentu. Pre nás je dôležité, aby nový predseda e, e, Centrálnej banky, poznajúc odporúčania, ktoré by mohli byť princípom budúcich konštruktívnych roz, e, rozhovorov s našim výborom. Ďakujem. Ďakujeme za Riniu, teraz pán Garikano. Ďakujem pekne. Chceme poďakovať správodajcovi za dobrú prácu na tejto správe a tešíme sa na spoluprácu. Tri či štyri krátke poznámky z pozitívneho pohľadu e, e, súhlasíme so spravodajcom. E, Európska centrálna banka pokračuje v dôležitých portfóliách na svojej práce a pomáha EÚ e, vymaniť sa z dopadov krízy. Taktiež súhlasíme s tým, že štrukturálne zmeny v eurozo- e, u inštitúcií eurozóny sú potrebné, pokiaľ ide o všetky tie chýbajúce súčasti na dovršenie E, e, princípov alebo e, otázok likvidity a bank, dovršenia bankovej únie a tak ďalej, taktiež si myslíme, že je rozhodujúce, aby fiskálna politika po kríze nadobudla vyššiu úlohu, monetárna politika. A teší nás tu, že pán Draghi i Christine Lagarde toto vyzdvihli ako svoju e, prioritu. Ešte snáď jedna vec, e, taká negatívna. Myslím si, že Európska centrálna banka musí sa polepšiť v oblasti komunikácie. Naozaj máme problém, e, pokiaľ ide o vnímanie monetárnej politiky, napríklad hlavne v Nemecku. Vidíme tu monetárny populizmus narastajúci, kde rozhodnutia sa jednoducho napádajú, s nízkou mierou chápania základných faktov. Európska centrálna banka sa musí zlepšiť, pokiaľ ide o komunikovanie jej agendy a musíme sa nad tým zamýšľať, ako tak činiť. Nad týmto by sa mal spravodajca zamýšľať, najmä v kontexte toho, ako sa vnímali rozhodnutia e, rady v určitých ministerstvách. Pán u nás teraz za zelených. Ďakujem. Pán Mavrides, ďakujem vám za návrh správy, e, za to, že ste nám ho včas odprezentovali. Za zelených podporujem váš odkaz na Parížskú klimatickú dohodu a vašu výzvu k tomu, aby e, Európska centrálna banka sa podielala na e, implementácii jednotlivých odporúčaní. Tiež podporujem váš, váš dôraz na rodovú rovnosť pri vymenovaní predstaviteľov pokiaľ ide o monetárnu politiku, tu by som chcel zdôrazniť trošku viac, než ste tak učinili vy. Potenciálne negatívne e, dopady dlhodobých monetárnych opatrení. Tie predošlé správy v, tejto, v tomto ohľade boli vyváženejšie. Tiež by sme chceli vyzdvihnúť otázku distribučnú potenciálne nerovnosti vysoké e, ceny aktív, negatívne sadzby pre niektorých spotrebiteľov môžu byť dobré, nie však pre e, investorov. Takisto transferové rizika pre spotrebiteľov, životné poistenia, penzíne fondy a tak ďalej. V tomto ohľade si myslím, že budeme vyzývať k preskúmaniu stredno- a dlhodobých dopadov zo strany Centrálnej banky, ale taktiež zo strany ďalších inštitúcií, IMF a tak ďalej, pretože toto je veľmi dôležité. Vítame výzvu týkajúcu sa kryptomien a na základe vypočutí, ktoré sme tu mali vo výbore, nejde o kryptomeny. My navrhneme pozmecen návrhy že by sa mali, mal volať skôr kryptoaktíva, nie kryptomeny. To, to navrhneme. Ostatné veci sa už spomenuli. E, e, tiež by sme povzbudili e, Európsku centrálnu banku, aby viac vnímala príležitosti a rizika elektronických či digitálnych mien v rámci centrálnych bank. To by mohlo mať veľké dopady na stabilitu a bezpečnosť finančného sektoru, najmä bankového sektoru. Vítame, a to je dobrý e, podnet, zavedenie e, nových e, benchmarkov pre úrokové sadzby a tiež feedback zo strany Centrálnej banky, pokiaľ ide o fungovanie a využitie v budúcnosti. Dôležitý aj posledný bod, Podporujeme vaše vyjadrenie potreby zrýchľovania finančnej integrácie na finančných trhoch na základe vypočutí z ďalších inštitúcií. Netrvám na úzko poňatom mandáte Centrálnej banky. Rád by som možno navrhoval eh, homogénejšiu dozornú architektúru v EÚ, keďže ide o rozhodujúcu súčasť finančného systému. Ďakujem a teším sa na diskusie eh, s vami v budúcnosti. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pán Beck, za ID. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po nemecky. Iste vás neprekvapí, že my v tejto správe nevidíme veľa pozitív. My máme vlastnú predstavu o mandáte Európskej centrálnej banky a podľa našho hodnotenia vplyvu Európskej centrálnej banky a jej vplyvu vo všetkých oblastiach sme skôr proti tomu. Nebudem vás teraz celý večer s tým obťažovať, ale tak aspoň pár krátkých pripomienok z mojej strany. keby sme my chceli zmeny. Poprvé, green bonds, tzv. environmentálne dlhopisy. Návrh správy hovorí, že iba 1% pôžičiek sú vlastne iba zelenými a v tomto kontexte sa odkazuje teda aspoň na Parížskú dohodu pokiaľ ide o plnenie záväzkov z Parížskej dohody, tak toto nespadá do pôsobnosti mandátu Európskej centrálnej banky, pretože v európskych e, zmluvách je jasnostne zadefinovaný tento mandát v článku 127. Európska centrálna banka sa musí hlavne sústrediť na cenovú stabilitu a okrem teda toho má ešte aj podra dennú úlohu, pokiaľ ide o koordináciu hospodárskych politík. A nič iné, nič, ničomu inému sa má teda venovať. Takto je to celkom jasne stanovené. A práve z týchto dôvodov, vzhľadom na tú jasnú definíciu mandátu Európskej centrálnej banky, iste vás, nebude, iste vás neprekvapí, že my aj ten zdanlivo politicky motivovaný e, návrh rozšírenia mandátu Európskej centrálnej banky tak ako to je v tejto návrhu správy obsiahnuté, že my vlastne túto predstavu takisto vnímame skepticky, o čom teda konkrétne hovorím, predovšetkým teda fiskálna kapacita pre eurozónu, e, ľudovo povedané lepšie známe ako návrh na vytvorenie nového rozpočtu pre eurozónu. Na to takisto nie je v, v zmluvách žiadny základ ukotvený. Po druhé máme obavy, pokiaľ ide o EDIS, pokiaľ ide o vytvorenie spoločných, spoločných poistenia vkladov a takisto sme skeptickí, pokiaľ, alebo odmietavo sa staviame, pokiaľ ide o tie najnovšie pokusy vytvárenia eurobondov, eurodlhopisov, pod takým modifikovaným upraveným názvom. A v neposlednom rade možno ešte také pozorovanie, pripomienka z mojej strany, je dosť prekvapujúce, že do akej miery vrave, práve skôr to je lavicovo orientované politické skupiny tu v parlamente, chvália takých ako je Draghi. A to napriek tomu, že Draghi a zvýhodňuje tých najbohatších a stredné vrsty vlastne postupne necháva vykrvácať. A práve kvôli tomu, že Draghi vlastne hospodárskú strednú triedu takto vyplienil, tak vlastne tá podpora celá do EPP, práve pokiaľ ide o nemecké zastúpenie, tu je takisto prekvapujúce. A nechcem vás tu držať celý večer, ako som už povedal, asi by som už mal skončiť. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Epping, for the ECR. Ďakujem pekne, pán Epping, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po holandsky a prečítam e, dokument v mene kolegu, ktorý je deňový spravodajca. Tlmočníci tento dokument nedostali, upozorňujú Tieňový spravodajca Johan von Erfeld bohužiaľ nemôže byť účastný na tomto dnešnom zasadnutí, pretože je na trialógu, pokiaľ ide rozpočet na rok 2020. A jeho prítomnosť ako predseda výboru pre rozpočet je tam samozrejme potrebná a kolega ma týmto požiadal, aby som ho v jeho mene ospravedlnil. Dal mi k dispozícii určité dokumenty, kde ide o správu pána Mavridesa, budem sa sústrediť na niektoré hlavné body. Poprvé, pokiaľ ide o nezávislosť Európskej centrálnej banky, by môj kolega chcel pokázať na to, že táto nezávislosť je bez pochyby dôležitá, ale nie je to v súlade s politizáciou tejto inštitúcie, ktorá vlastne by mohla politicky vplývať na beh veci. A okrem iného je tu ešte pripomienka, že rozpočtová politika by mohla posilniť dopad menovej politiky. To je neakceptovateľné z jeho strany. E, skôr by tu malo, malo dôjsť k vyrovnaniu. Je tu expanzívna politika, to znamená, malo by sa to vyvážiť vo vyslovene krizových situáciách by sa tieto obe strany mali posilňovať. A preto vlastne nie sme dnes v takej situácii, kde by takáto politika e, konvergencie bola potrebná. Potom je tu ešte odvolávka na skupinu expertov, pokiaľ ide o nízke rasty miest. Môj kolega poukazuje na to, že trh s prácou potrebuje inováciu na to, aby bol konkurencieschopný. A preto tieto faktory nechce označovať za negatívne. Okrem iného, pokiaľ ide o nárast výroby, ten je veľmi malý, ale vlastne vyvstáva vlastne z politiky Európskej centrálnej banky napriek zadlženiu. Sú tu podniky, ktoré napriek nízkym úrokom ešte prežili, ale to má dopad zasa na produktivitu. A pokiaľ ide o završenie bankovej únie, pokazuje môj kolega na ďalšie dôvody. Napríklad systém e, poistenia vkladov by mal prísť, ale teda iba vtedy, keď v iných krajinách dôjde k očisteniu od tých toxických kreditov. Nemôže sa to teda sústrediť iba do minulosti, malo by sa to sústrediť celé do budúcnosti. A môj kolega sa takisto vyjadruje k budúcej menovej politike. On toto hodnotenie skôr vníma ako také skromné, a to z toho dôvodu, že sú tu určité nedostatky, ktoré neboli zdô... zobrané do úvahy a tieto zasa vyplývajú z ďalších iných negatívnych vplyvov, a z toho vlastne uzatvoril kolega záver, že túto správu v podstate v niektorých oblastiach vníma ako nedostatočnú, pretože tu vlastne politika Európskej centrálnej banky nie je dostatočne konštruktívne kriticky zohľadnená a zhodnotená a preto predložia pozmenujúce principiálne návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda hovorí pán Šredevan. Ja zastupujem pána Papudamulusi a požiadal ma, aby som predniesol jeho pripomienky. Ďakujem pekne pánovi Mavridisovi za tento návrh, ktorý obsahuje prvky, ktoré dokážeme podporiť. Papadimulis ma požiadal, aby sme mene našej skupine objasnili ešte ďalšie body, ktoré považujeme za dôležité v tom kontexte, že táto správa by sa im mala venovať. Takže je tu zvýšená miera potreby, aby sme zdôraznili to, že potrebujeme rast, že e, investičné rozdiely regionálne treba prekonať, že treba spoločne bojovať proti regionálnym a sociálnym nerovnostiam a preto verejné investície musíme navýšiť a regionálne e, kohézne otázky treba podporovať, to znamená tvorbu pracovných príležitostí v rámci Európskej únie a s tým ide ruka v ruke aj snaha eh, Európskej centrálnej banky angažovať sa v tejto oblasti. V rámci tejto správy alebo na Margo tej správy ma kolega Papadimulus požiadal, aby som poukázal na to, že treba tlačiť na to, aby sme všetky možnosti flexibil... všetky možnosti, ktoré nám pakt flexibility ponúka, využili, ale zároveň je dôležité aj to, aby tento pakt stability bol doplnený alebo skôr nahradený v budúcnosti, možno čo najskôr, iným paktom zamestnanosti a rozvoja. My si myslíme, že táto správa by mala mať zdôrazňovať napríklad podporu na základe posunenia transparentnosti, princípoch demokracie a takisto na základe všeobecnej definície nezávislosti centrálnej banky a predložíme pozmeňujúce návrhy v tom kontexte, že doterajšie e, pripomienky Európskej ombudsmanky v tom zmysle, aby členstvo na G30 aby sa tam neangažovali predsedovia Európskej centrálnej banky, ale jasnú pozíciu zo strany Európskej centrálnej banky ako aj spravodajcu. Treba skôr prezentovať smerom k ochrane vkladov, treba sporiteľov ochraňovať a my podporujeme a vnímame pozitívne to, že pani Lagarde slúbila aktívne sa postaviť k otázke životného prostredia. Uvidíme, ako bude plniť tieto slúby. Ďakujem pekne za predložený návrh a budeme to v mene toho spomenutého v najbližších dňoch eh, modifikovať. Ďakujem pekne, pán Mavridis. Na záver, nech sa páči. Ja by som povedal, že som veľmi pozorne počúval a teším sa na pozmenujúce návrhy a začne sa diskusia. poriadku. Lehota je 12. november na pozmeňujúce návrhy o 12. Teraz tu máme otvorené stretnutie koordinátorov s delegáciou čínskych kolegov. Začne to o 6.30 PHS 6B54. Pozvaní sú všetci kolegovia, je tam aj recepcia pre poslancov. A pokiaľ ide o ďalšie zasadnutia, budeme mať Libe, Ekon Libe, štvrtok 7. novembra od medzi 11.30 až 12.30 ohľadne boja proti praniu špinavých peňazí a ďalšie zasadnutie Ekonu bude pondelok 18. novembra o 3. popoludní. Ďakujem pekne, pekný deň želám.